aby ste mohli hlasovať na vašom výbore. A teraz my začneme naše hlasovanie. Uh, let me say, we are all of us a chcem len povedať, že sme tu všetci prítomní na hlasovanie. Chcem sa opäť poďakovať vám všetkým, členom nášho výboru, v mene predsedníctva, piatich e, ľudí, konkrétne v našom predsedníctve, za vašu podporu. Máme pred sebou veľa práce. Máme 17 legislatívnych správ, ktoré sú na stole. 17 8 legislatívnych stanovisk, nelegislatívnych správ 6, nelegislatívnych stanovisk 5. A do konca funkčného obdobia pravdepodobne až 15 legislatívnych spisov sa objaví na výbore ITRE. Výskum Kozme, Kopernik, 7. rámcový program, satelitné komunikácie vládne, potom energetika, niektoré legislatívne, niektoré nelegislatívne návrhy komisie v oblasti vesmíru, Government Satellite Communication, legislatívne pravdepodobne, takže obrovské množstvo návrhov, ktoré máme spracovať. Je to teda naozaj obrovský zoznam činností. Máme aj zo pár nových členov, to je veľmi dôležité ktorí môžu posilniť naše činnosti, naše aktivity. Ja najskôr spomeniem riadnych členov v abecednom poradí. Kolega Busoj, EPP, Rumunsko. E, postavte sa prosím, kolega Busoj, aby sme vás videli. A nie je tu. Ja tak pardon. E, predtým bol na Afete Imko a Envy posledné 2,5 roka. Ďalej mám na zozname, v vec jednou poradí, pani Rebeka Harms. Rebeka, poprosím ťa, postav sa, všetci ťa poznajú, ale aj tak ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme, že si sa vrátila ako riadna členka výboru ITRE, pretože Rebeka Harms začala v 2004 ako riadny člen ITRE a niekoľko rokov posledných bola predsedničkou zelených. To je politická skupina v rámci nášho výboru, ktorá je veľmi aktívna aj na Ukrajine a teda vracia sa do našich radov. Vítajte a pán Krombačev, Bulharsko, SAD, novozvolený poslanec. absolvoval Technickú univerzitu v Sofii a je takisto náhradníkom na výbore TRAN. A teda aj petície, aj pety. E, veľa vecí budete teda mať pred sebou. Takisto máme nového náhradného člena, pani Mosku, SAD z Talianska, pán Škrlec od Zelených, Chorvátsko, Pán Smith, Zelený, Spojené kráľovstvo a pán Borgecio, ENF, Taliansko. Takže štyria náhradní členovia, náhradníci. Toľko informácie z mojej strany na úvod a teraz prejdeme k testovaciemu hlasovaniu. Ako zvyčajne, kartičky máte zastrčené. Otváram hlasovanie. Jeden za EPP navyše. Určite to nie je nový poslanec, pretože ten nie je prítomný. One EPP. Ešte stále u jedného z EPP naviac. Teraz je to už v poriadku. Dobre, ďakujem. Koniec tohto hlasovania. Okay, so let us go to the serious vote. Dobre, poďme teraz e, už hlasovať naozaj. Využitie frekvenčného pásma na 700 MHz v Únii. E, najskôr spravodajkyňa Patricia Toja, ako viete, e, máme za sebou veľmi účinný, efektívny teda, úspešný trialog a teraz budeme hlasovať jedným hlasovaním elektronicky. Otváram hlasovanie. I close one EP. Jeden z EPP naviac. Remember. Maybe Mr. Busoy is voting somewhere. Možno niekde pán Busoj hlasuje mimo tejto miestnosti, ale už to je v poriadku. Dobre. Ďakujem, vynikajúci výsledok. Gratulujem pani spravodajkyňa všetkým ostatným. Teraz prechádzame na druhé záverečné hlasovanie. Zdeslav Krasnodemský, Krasnodebský, jeho správa, rozhodnutie parlamentu a rady o ustanovení mechanizmu výmeny informácií, pokiaľ ide o medzivládne dohody. Takzvaná IGA. IGA. Intergovernmental Agreement. Takisto hlasujeme elektronicky. The vote is open. I... Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. 50 za. Skvelý výsledok. Ďakujem, kolega. Gratulujem. Pán Tošenovský, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda nielen pár, pán, nielen pán profesor Krasnodebský poprosil, aby som ho ospravedlnil, že sa dnes nemôže zúčastniť, pretože sa zúčastňuje na príprave, príprave oficiálnej návštevy kancelárky Merkelovej v Polsku. A v jeho mene chcel, aby som poďakoval všetkým tieňovým spravodajcom za veľmi dobrú spoluprácu a že je veľmi rád, že celý ten proces prešiel tak hladko. Takže jeho poďakovania a pozdravy. Ďakujem, ďakujem pekne. Drahé kolegyne, kolegovia, teraz budeme hlasovať o poslednej legislatívnej veci. E, návrh stanoviska, ktorý sa týka nariadenia Európskeho parlamentu a rady, ktorý rieši geografické blokovanie a iné formy diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti zákazníkov miesta bydliska alebo sídla na vnútornom trhu spravodajkyňa Eva Kajli a prejdeme na hlasovaniu. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa, prijatý. 106 za, proti, zdržali sa, prijatý. 107 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 108 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 109 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 110 za, proti, zdržal sa niekto, skontrolujeme. 110. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. A zamietnuté. 111 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Kompromis 2 za, proti, zdržal sa, prijaté. 19 za, proti, zdržal sa, prijaté. 20 za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis 3 za, proti, zdržal sa, prijaté. 116 za, prijaté, zdržal sa, prijaté. 118 za, proti, zdržal sa prijaté. 121 za, proti, zdržal sa zamietnuté. Kompromis 4 za, proti, zdržal sa prijaté. Kompromis 5 za, proti, zdržal sa prijaté. 2 204 za, proti, zdržal sa prijaté. Kompromis 6, kto je za, proti, Zdržal sa niekto? Skontrolujeme. Nebolo to jasné? Kompromis 6. E, pravdepodobne je prijaté, ale nebolo to jasné. E, končím hlasovanie. Jak je to možné? Jasne, prosím, ukážte. 26 za, Proti? Zdržal sa prijaté. EPP, prosím, dvíhajte ruky pri hlasovaní. 27 za. Proti? Zdržal sa. Prijaté. 132 za. Proti? Zdržal sa. Zamietnuté. 133 za. A, pardon, 208, pretože to bolo zamietnuté. Takže 2,8. Tak za, proti, zdržali sa prijaté. 133 za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté. 29 za, proti, zdržal sa prijaté. 135 za, proti, zdržal sa zamietnuté. 136 za, proti, zdržal sa zamietnuté 137 za, proti, zdržal sa zamietnuté 30 za, proti, zdržal sa, myslím, že prijaté, vyzerá to tak, 31 za, proti, zdržal sa, prijaté, 32 za, proti, zdržal sa, prijaté. 139 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 33 za, proti, zdržal sa, prijaté. 141 za, proti, zdržal sa, nebolo to jasné. 141. Dáme overiť toto hlasovanie. Konec hlasovania. Veľmi jednoznačne prijaté. 34 za, proti, zdržal sa prijaté. 143 za, proti, zdržal sa zamietnutý, kompromis 7 za, proti, zdržal sa prijaté, kompromis 8 za, proti, zdržal sa prijaté, 36 za, proti, zdržal sa prijaté, 148 za, proti, zdržal sa zamietnuté. Dva pozmeňujúce totožné návrhy. 150 a 37 za, proti, zdržal sa prijaté. 151 za, proti, zdržal sa prijaté. Kompromis 9 za, proti, zdržal sa prijaté. 154, kto je za, proti, zdržal sa zamietnuté. 39 za, proti, zdržal sa prijaté. 156. Mali by sme hlasovať 155 za, proti, zdržal sa prijaté, 156 za, proti, zdržal sa zamietnuté, 14 za, 40 za, proti, zdržal sa, zdržal, teda prijaté. 157, 158, 159, tieto tri spoločne sú totožné, za, proti, zdržal sa. Overíme. Uvidíme. 3 pozmeňujúce návrhy 5, 7, 5, 8, 5, 9. Zatváram hlasovanie. Prijaté. 161, 162 spoločne za, proti, zdržal sa, prijaté. 163 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 164 za, proti, Zdržal sa. Zamietnuté. 44 za. Proti. Zdržal sa. Prijaté. 45 za. Proti. Zdržal sa. Prijaté. Kompromis 10 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijaté. Kompromis 11 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijaté. Kompromis 12 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijaté. 56 za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté. 3 za, proti, zdržal sa prijaté. Kompromis 13 za, proti, zdržal sa prijaté. 16 za, proti, zdržal sa prijaté. 60, to bol, pardon, 61 za, proti, zdržal sa, prijaté. 64 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 65 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 66 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 67 za, proti, skontrolujeme, 67, končím hlasovanie, tentokrát zamietnuté, Pozmejúci 6, za, proti, zdržal sa. No, to skontrolujeme. Šestka. Pozmeňujúci návrh číslo 6, koniec hlasovania. Prijaté. 68 za, proti, zdržal sa zamietnuté, kompromis 14 za, proti, zdržal sa prijaté, 72 za, proti, zdržal sa zamietnuté, 73 za, proti, zdržal sa prijaté, 75 za, proti, zdržal sa prijaté, 15 za, proti, zdržal sa prijaté, 16 za, proti, zdržal sa niekto prijaté, 17 kto je za, proti, zdržal sa kompromis schválený, 82, 83 spoločne, kto je za, proti, zdržal sa prijaté, kompromis 18 za, proti, zdržal sa prijaté. 88 za, proti, zdržal sa prijaté. 89 za, proti, zdržal sa prijaté. Kompromis 19 za, Takže kompromis 19 za, proti, zdržal sa, prijaté. 92 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 93 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 12 za, proti, zdržal sa, prijaté. 94 za, proti, zdržal sa, prijaté. Against abstention. Kompromis e, za, proti, zdržali sa 14 za, proti, zdržali sa, prijaté. 96 za, proti, zdržali sa, zametnuté, 15 za, proti, zdržali sa, prijaté. 97 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 99 za a 16 spolu za, proti, zdržali sa, prijaté. 100 za, proti, zdržali sa. To si overíme číslo 100. Návrh, pozmeňovací návrh číslo 100. I close. Konec hlasovania. Návrh bol zamietnutý. 101. Za. Proti. Zdržali sa. Návrh zamietnutý. 17. Za. Proti. To si overíme. Číslo 17. Amendment 17. I close. Návrh číslo 17, koniec hlasovania. Návrh bol zamietnutý. 102 za, proti, zdržali sa. Návrh zamietnutý. 103 za, proti, zdržali sa. Návrh zamietnutý. Prepačte. Chcete to overiť? 103? Overíme. 103. 103. I close 103. Konec hlasovania návrh bol zamietnutý. 42. za. Proti. Zdržali sa. Návrh zamietnutý. 43 za. Proti. Zdržali sa. Návrh prijatý. Elektronické hlasovanie. Posledné hlasovanie. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Výsledok e, návrh bol schválený. Gratulujeme pani spravodajkyni. Ďakujem pekne. Takže to je na dnes, e, čo sa týka hlasovania, všetko. Ďalej ideme na ďalší bod programu.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 Dear colleagues, ladies and gentlemen, feedback from ongoing... Takže ďalší bod e, e, je veľkoobchodný prístup k roamingu, feedback z prebiehajúcich e, rokovaní. Spravodajkyňou je pani Kumpula na 3. Túto tému sa pokúsime uzavrieť budúci týždeň, ale uvidíme. Nič nie je isté. Preto je dôležité, aby pani spravodajkyňa nás všetkých a vás všetkých informovala o tom, čo momentálne sa deje a do, ktorým smerom sa diskusia uberá. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem celému výboru, pretože máme veľmi silné názory k tejto téme. Máme tam aj veľmi dobrých teňových spravodajcov. Naozaj, keď sa pripravujeme na tie rokovania, keď sme na trialógu, aj včera nakoniec sme tam mali e, vlastne ministra e, pre digitálne otázky z Malty za predsedníctvo. Preberali sme tieto témy a veľmi e, detálne sme hovorili o tom, že chceme pracovať aj na téme telekomunikačného trhu a chceme mať čo možno najlepšie riešenia pre spotrebiteľov a teda celý ten biznis pre telekomunikácie je takýto. Je to samozrejme veľmi politická téma v tom zmysle, že sme slúbili európskym občanom už dávno, že v lete, v júni nebudú vlastne vôbec žiadne roamingové poplatky, e, za roaming na ich faktúrach e, mobilných, čiže preto je to veľmi dôležité. Samozrejme, že tam rôzne prístupy, pokiaľ ide o tie vyššie ceny a môže to teda znamenať priamo, že niekto, e, spotrebiteľ teda bude menej používať dáta pri cestovaní. Čiže nulová cena pre spotrebiteľa, tu je možné e, použiť, e, pokiaľ je tam politika ferového e, použitia a tá bola nastavená v decembri a sú tam isté aj obmedzenia, pokiaľ ide o používanie údajov a teda e, tieto dáta možno budú obmedzovať aj používanie údajov. Teda, že tento prístup zvolíme. A e, pokiaľ ide o dvoch e, negociačných e, partnerov, parlament a teda my, a teda nakoniec aj rada, sa navzájom teda sa približujeme, tak parlament a rada, to som chcela povedať, a teda dúfam, že ak nie budúci útorok, tak rozhodne čoskoro e, to úspešne e, zvládneme, že rozhodnutia budú prijaté a e, pracujeme na tom, aby táto legislatíva bola naozaj v platnosti v čase plenárky a e, to najskôr teda tej aprílovej. A ďakujeme za podporu. Rokovania prebiehajú ďalej, pokiaľ ide o ten cenový strop. Tá diskusia bola včera najnáročnejšia, e, už sme uzatvorili aj veľa technických bodov, tém, ktoré sa týkajú stáleho permanentného roamingu, aby to niekto e, nezneužíval, aby nevybabral, tak povedať, takýmto spôsobom so systémom. A je veľmi dôležité, teda, aby pravidla boli nastavené, takže sa nebude táto možnosť zneužívať zo strany občanov. Ale chceme, aby ten drahý roaming sa už skončil. Ďakujem pekne. E, Petra, Mia Petra, e, sú nejaké otázky, e, poslanci, tieňoví spravodajcovia, akékoľvek otázky nie. Čiže práca našich zastupcov je zjavne plne rešpektovaná a máte 100% dôveru našich členov. Môžeme teda prejsť na ďalší bod na dnešnej schôdzi výboru ITRE. Ďakujem veľmi pekne ešte raz pani spravodajkyňa. Mia Petra ste naozaj veľmi dobrá negociátorka, musím povedať. A ďalší bod je verejné vypočutie, revízia rámca pre elektronické komunikácie. Toto je tiež, ako dobre viete, veľmi dôležitá téma. 14. septembra 2016 komisia uverejnila dôležité návrhy, pokiaľ ide o Európsky kódex elektronických komunikácií a nariadenie BEREK. A takisto aj pokiaľ ide o 5G mobilnú sieť a tzv. gigabitovú spoločnosť. To je všetko súčasť strategického balíčka pre konektivitu. Gestorský výbor je ITRE tým, že chceme ak teda chceme dosiahnuť náš e, cieľ v tejto oblasti, bude to vyžadovať investície približne v objeme 500 miliard eur. Komisia navrhuje modernizáciu súčasných e, pravidel v oblasti telekomunikácií v EÚ. Tie boli naposledy aktualizované v roku 2009 pred už 7, respektíve 8 rokmi. A keďže chceme tieto investičné výzvy e, teda im čeliť, tak potrebujeme tieto peniaze. A komisia dúfa, že tento nový európsky kódex, komunikačný kódex e, bude znamenať, že investície budú atraktívnejšie budú, a že bude sa podporovať hospodárska súťaž v oblasti sieť. A čo je takisto veľmi dôležité pre komisiu, chcú dosiahnuť to, že tým, že sa bude využívať, alebo teda vylepšovať využívanie rádiospektra, rádiospektra e, a že sa prispôsobia pravidlá, pokiaľ ide o prístup e, e, k sieťam a že sa e, vytvoria rovnaké podmienky pre komunikačné služby, že to všetko toto prispieje k týmto dosiahnutí týchto cieľov. Vítam všetkých panelistov. Máme tu dva panely, číslo 1 a číslo 2. Každý panel má 5 panelistov a máme stručný rečnícky časť a to platí pre jeden aj druhý panel. Tak to proste je, ale určite vy to šikovne zvládnete. Dokopy toho času budete mať zase nie tak málo. A e, komisia teda navrhuje, teda mám tu nastupcu aj e, komisie, e, ktorá navrhuje posilniť aj úlohu národných regulátorov, aj teda ten BEREK, čo je európsky regulátor, tam sa tiež navrhuje posilnenie jeho úlohy, aby bola zabezpečená ferová aplikácia pravidiel v rámci celého jednotného trhu. Témy sú to teda dôležité spravodajci za ITRE sú pani Del Castillo, pán Tošanovský, pán Zoriňo a pán Bony. Čiže sú to štyri individuálne predpisy a e, títo kolegovia ich majú na zodpovednosť. A ako som povedal, dva e, panely e, budeme mať a v každom vystúpi 5 rečníkov a potom budú otázky a odpovede. Poprosím našich odborníkov, aby vystupovali maximálne 5 minút a potom poslanci, poprosím vás, e, aby ste vystupovali maximálne 2 minúty, keď sa budete pýtať otázky. Uvidíme, koľko času nám na konci stretnutia zostane v tej druhej časti, ale rozhodne takto na úvod 4 minúty pre rečníkov, a dve, podal pán predseda, a 2 minúty pre poslancov. Investície do e, e digitálnych e, rozdielov, alebo teda ich vyrovnávania 5G, e, či to budú oddelené témy. Ako môžem teda privítať a predstaviť vystupujúci v rámci toho prvého panelu. Téma sú služby a siete. Pán Soriano bude aj prvý rečník. Je to predseda Bereku. Bol zvolený na rok 2017 za teda predsedu Bereku Mám tu napísané, že pôvodne e, ste boli, e, alebo máte vzdelanie inžiniera, vyštudovali ste Ecole Polytechnic a venovali ste sa počas vašej kariéry e, regulácii v oblasti hospodárskej súťaže a telekomunikácií. Tešíme sa, že tu máme takéhoto kvalifikovaného kolegu, teda medzi nami. Nech sa páči, pán Sorian. In our yeah. Thank you, Mr. Chairman, and uh, thank you to the E3 Commission to give uh, to Berek the opportunity. Ďakujem pekne, uh, pán predseda, ďakujem, že uh, máme tu príležitosť uh, vyjadriť sa, aj my ako Berek, ako ste povedali, vystupujem tu nielen ako odborník za Berek, ale aj ako odborník, ktorý sa vlastne tejto, tejto téme venuje už 15 rokov. Poprvé, chcem povedať, a je to nakoniec niečo, čo je pre všetkých dôležité, a to síce myslíme si, že sektor e, telekomunikácie, celkovo regulácie v oblasti telekomunikácie, tam sa vlastne ako keby jeden cyklus končí. A tento cyklus je cyklus, ktorý bol otvorený pred 20 rokmi a je to cyklus otvárania hospodárskej súťaže. To ešte neznamená, že teraz e, končíme hospodárskú súťaž ako takú, samozrejme to nie. je. Hospodárska súťaž e, je a je dôležitá, ale to otváranie tej súťaže, to už reálne tu takmer na všetkých európskych trhoch máme apolitický mandát, ktorý, manda, ktorý e, parlament, rada a komisia dali regulátorom, a teda bol mandát na otvorenie tohto trhu voči hospodárskej súťaži, môžem vás uistiť, že táto misia naozaj bola úspešná. Teraz otázka, aké sú nové ciele čo chcú e, naši občania, aké nové usmernenia by sme mali mať v prípade telekomunikačného trhu a nariadení v tejto oblasti. Z minulého roku 2016, keď už to budú pomaly aj 2 roky, máme tu misiu e, zachovať otvorené, otvorené internetové prostredie. To je politický mandát, na ktorý, e, ktorý sme dostali teda od vás. A potom ďalšia otázka je roaming. E, to ste už nakoniec e, spomenuli teraz pred chvíľkou a máme tu misiu, aby e, jednotný trh e, v oblasti digitálneho hospodárstva a v oblasti telekomunikácií bol niečím veľmi praktickým a uchopiteľným pre našich občanov. Aj prostredníctvom toho roamingu. Potom otázka konektivity. Rozumieme tomu tak zo strany komisie, že by mohla byť nová ambícia v Európe, aby sme každému občanovi túto konektivitu poskytli, či je to 5G, či sú to siete internetu veci, či sú to tie fiber siete, či sú to tie vysokokapacitné siete. A toto presne je výzva, ktorú komisia e, rieši. My v Bereku aj v rámci našich národných regulátorov, našich orgánov, agentúr, sme na úrovni implementácie. Čiže čo chcem ako prvé zdôrazniť, a vlastne vychádzam z toho, je, že je to úloha politikov, parlamentu, komisie, rady. Tie majú vytyčovať ciele. V posledných dňoch e, veľa toho počúvame o tom, že flexibilita je potrebná e, v rámci cieľov, ktoré máme. A myslím si, že je úlohou európskych inštitúcií tieto ciele vytýčiť. A prosím, nebude v tejto veci nejaký, povedzme, hamblivý. Naozaj treba nastaviť ambiciozne ciele na európskej úrovni a to, myslím, je aj to, čo od nás očakávajú naši občania. Ďalšia vec, ktorú chcem povedať, je, že Berek je otvorený, pokiaľ ide o zúčastňovanie sa na týchto eh, diskusiách a takisto sa chce zúčastňovať aj na implementácii Myslím, že sa nachádzame dnes v inej situácii než e, donedávna, keď tu bol návrh e, tzv. telekomunikačného jednotného trhu, pretože vtedy e, bola taká myšlienka, že musíme vybudovať paneurópske trhy. A myslím, že túto myšlienku alebo tento cieľ sme vzdielali všetci. Ale zároveň vieme, že je to otázka trhových hráčov a nie iba regulátorov. Čiže, aby som bol konkrétny, Myslím si, že ak chceme naozaj e, splniť túto náročnú ambíciu, mali by sme sa vyhnúť trom možným veciam. A keď chcete, aj v, v tej diskusii to môžem detálne potom e, prebrať. Poprvé, e, nejaké rozdeľovanie. Pokiaľ e, chceme tú konektivitu dosiahnuť, musia byť e, do toho zainvestovaní všetci aktéri, nie iba tí tradiční operátori versus alternatívni operátori. Všetci operátori majú investovať, vtedy bude hospodárska súťaž. Takže aby sme boli v tomto jednotní, aby sa to nedelilo. Potom e, druhý problém, možný problém je neistota. Musíme jasne povedať a nastaviť, aké sú rovnaké podmienky, aby ľudia aj podnikatelia mohli e, konať a potom tretie riziko je byrokracia. Musíme riešiť problémy, musíme nachádzať dobré riešenia a pokiaľ budeme mať takéto nastavenie, takýto mindset, tak určite aj politické ciele dosiahneme. Ďakujeme pekne, pán Soriano, to sú tri dôležité body, rozumieme e, tomu, tak ako ste povedali. Že nie je ľahké sa zmestiť do 3-4 minút, ale žiaľ inú možnosť nemáme. Takže sieťa služby to je naša téma v tomto paneli. Druhý panel bude o správe a riadení. Takže z nášho pohľadu to je zásadný rozdiel. Takže ak môžem požiadať rečníkov, aby sa pridržali témy. Takže siete a služby. Pani Fúr, Európske telekom siete, e, e, asociácia prevádzkovateľ e, E, generálna riaditeľka z Dánska, veľmi skúsená v Dánsku, pôsobila e, na Hostmaster, v vysokej funkcii, Chief Operating Officer a začala kariéru v Dánskom ministerstve pre vedu a technológie. Máte sa ročné skúsenosti z, z oblasti telekomunikácií. Vážený pán predseda Buzek, vážení poslanci Európskeho parlamentu, Viete, že asociácia Telekom bola založená v roku 92. Máme 42 členov a pozorovateľov a zastupujeme hlavných predstav- poskytovateľov elektronických komunikačných sietí a služieb po Európe. Väčšina našich firiem sú tradičné firmy na trhu a e, čelia veľkým výzvam na iných európskych trhoch. Som veľmi rada, že ste nás dnes pozvali, aby sme vyjadrili svoje názory. E, naozaj si túto príležitosť ceníme. E, na úvod by som chcela pochváliť Európsku komisiu. Návrh, ktorý predložili, je veľmi dobrý a je to dobré východisko aby sa splnila gigabitová ambícia. A teraz, čo sa týka samotného kódu, chcela by som hovoriť o troch hlavných veciach. Poprvé, firmy, ktoré sú v našom združení, sa zavia, zavezú dnes s vami, že spravíme rýchle prepojenie pre všetkých európskych občanov možné, bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. Žiadny Európan by nebol byť ponechaný bokom. Po druhé, sme presvedčení o tom, že e, výzva investícií do broadbandu je historická, je zásadné e, zabezpečiť inkluzívne pokrytie pre všetkých reglementácia tu má veľmi citlivú úlohu a môže buď podporiť investície, alebo ich môže doraziť. A e, po tretie, Európsky telekód môže vytvárať nové možnosti pre európskych spotrebiteľov a reglementácia to musí umožniť. Takže potrebujeme dostatočný priestor na rozvoj takýchto inovácií aj v Európe. E, z pohľadu e, občanov Prečo investovať do gigabitovej spoločnosti a prečo to dôležité pre Európanov? No prístup k veľmi rýchlým sieťam znamená konkrétne veci, nové pracovné príležitosti, lepšie vzdelávanie, silnejšiu digitálnu infraštruktúru pre e, rast podnikania, e, prepojené auta, ale aký je rozsah potrebných investícií? Existujú rôzne čísla ohľadom toho, aké presne majú byť investície, ale zhodujú sa odhady v jednej veci že tá výzva je obrovská. Komisia hovorila o 500 miliardovej čiastke na e, gigabitovú spoločnosť Boston Consulting, skupina z toho spravila 660 e, miliónov. Bez ohľadu na to, aké číslo sa jedná, viac ako 90 pôjde zo súkromného sektora. A my sme presvedčení o tom, že Európsky sektor telekomu dokáže presvedčiť investorov, aby tieto zdroje vložili iba vtedy, ak ostane reglementácia neutrálna, čo sa týka technológie, ak sa budú stimulovať všetky modely investícií. Princíp, ktorý je v centre európskej regulácie pre mnohé roky, jednoduchý. Telekom prevádzkovateľ by mali mať možnosť brondedové technológie prispôsobiť podmienkám na miestnom trhu FTTH, kábel, GDT, 5, 4G alebo 5G, všetky tieto technológie dokážu gigabit cieľ premietnúť do skutočnosti, by mali byť podporované neutrálnym spôsobom v rámci kódu obchod ako taký momentálne pozitívne podporuje modely spoluinvestovania. My sme presvedčení o tom, že všetky modely investovania zo strany jednotlivých prevádzkovateľov by takisto mali byť podporované. Sme presvedčení o tom, že technologická neutralita a stimulácia všetkých modelov investovania sú zásadné preto, aby bolo pokryté celé územie a aby všetci Európania boli zúčastnení na gigabitovej spoločnosti. Podľa nás je tu viacero reglementačných podmienok nutných na realizáciu tohto projektu. Poprvé je dôležité uvedomiť si zásadnú úlohu hospodárskej súťaže, ktorá požení investície vpred. Jednoduchá, dobrá, tvrdá hospodárska súťaž je kľúčovou hnacou silou pre inovácie, ale nemali by sme zmiešavať hospodárskú súťaž a reglementáciu. Druhý aspekt sa týka toho, že potrebujeme e, niektoré ustanovenia tohto kódu napraviť, pretože tieto nepodporia investície, ale skôr ich zničia. E, mapovacie opatrenia, eh, môžu donútiť telekom firmy podľa článku 22, aby prestali investovať. Takisto sú aj potenciálne reglementačné povinnosti v mobilných sieťach, článok 50, 59,3 Eh, keď nebola ex regulácia, tak mobil funguje. Ak to funguje, nekaste to, nič s tým nerobte. Ešte viem, že mám málo času, ešte na záver by som chcela povedať, že potrebujeme vnímať reguláciu a služby. Tam, kde už existuje EU legislatíva, ktorá ochraňuje špe- uh, uh, pravidla, netreba zadávať nové pravidlá, pretože dvojité pravidlá e, obmedzia služby. Potom je tu ochrana spotrebiteľa v celom reťazci hodnotovom. Týmito dvoma krokmi môžeme splniť e, dvojitý cieľ. Môžeme zvýšiť možnosť výberu a zvýšiť hospodárskú súťaž a môžeme posilniť argumentáciu pre investície do siete. E, je, nie je mi to ľahké prerušiť vás a pokúsiť sa každého zastaviť po 4 minútach. Všetko stále sa to predlžuje, ale ja, ja chápem, že máte mnoho vecí, ktoré chcete povedať uh, našim poslancom, takže naozaj mi to veľmi ľúto. Dovolte povedať, že možno niečo ďalšie budete môcť povedať potom, keď budete odpovedať na otázky. Ospravedlňujem sa ďalším rečníkom je pán Olsom, pod, e, viceprezident, vedúci Ericsson Európskej kancelárie v Bruseli, takisto aj prezidenta digitálnej Európy, ktorý zastupuje Európske priemysel digitálnych technológií. Je to veľmi zaujímavé. Študoval vo Francúzsku, má Master of Science z Krauského inštitútu technologického vo Švedsku. Nech sa páči, pán riaditeľ, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Budeme hovoriť o sieťach, takže dovolte na úvod ukázať obrázok sieti. Myslím si, že je dobré dať si veci do, do, do kontextu. Takže keď hovoríme o elektronických telekomunikačných sieťach, pre všetkým v kontexte 5G, hovoríme o spoločnom prístupe a o rámci, ktorý rieši otázku digitalizácie a transformácie spoločnosti a priemyslu. A myslím si, že to je dôležité, pretože to je väčšia zmena, ako sme si možno mysleli, alebo ako sme očakávali. Je treba e, v tých našich dnešných návrhov myslieť ďaleko do budúcna. A myslím si, že komisia vo svojom návrhu to celkom dobre pochopila, takže do určitej miery pochopili, že musia byť vizionárni v tejto veci. Ale z pohľadu siete to nie je len ďalšia generácia alebo nová generácia prístupu k e, vlnám z 4G na 5G. Je to spoločná platforma, ktorá sa zároveň vyvíja, ktorá umožňuje transformáciu IKT. A to znamená, že piata generácia, siete piatej generácie sa líšia významnou mierou od aktuálnych sietí. Funkcionality a služby budú vo veľkej miere oddelené od tej prepravnej časti siete, ale zároveň mnohé služby budú vo veľkej miere závisieť od schopnosti prepravy sieti. A to je potrebné pochopiť túto rovnováhu medzi službami a sieťami. Takisto je dôležité pochopiť, že piata generácia, siete piatej generácie budú zakomponovávať rôzne prístupové technológie ako e, pevné linky, bezdôlotové vrátanie Wi-Fi a 4G e, LD. E, tu sa jedná o veľké kapitálové investície, o tom sme už hovorili. A chceme takéto siete vybudovať. A to znamená, že príjmy od spotrebiteľov nepostačia na to, aby sa dalo investovať. Bude to závisieť od prijatia digitálnych služieb zo strany spoločnosti a verejnosti. Čiže to presahuje len spotrebiteľov, ide o väčšiu skupinu užívateľov. A preto je dôležité, aby sme mali reglementačný rámec, ktorý poslúži tomuto účelu, ktorý bude podporovať široké prijatie a zakomponuje všetkých aktérov na trhu. Dve veci na ktoré by som sa chcela zamerať z pohľadu sieti. Myslím si, že je veľ, to veľmi dôležité a potom mám zo pár vecí, ku ktorým sa môžeme vrátiť neskôr. Technologická neutralita. Už to tu zaznelo. Myslím si, že to musí byť základom EU politik. Trh je taký, ktorý najlepšie si vie vybrať, kto vyhrá, kto nie, čo sa týka e, technológií. A takisto technológie sa vyvíjajú veľmi rýchlo, takže je veľmi ťažké obmedzovať to, aká by mal byť technológia budúcnosti. A návrh, tak ako ho máme teraz pred sebou, nestačí, nedos- nezdôrazňuje dostatočne neutralitu. A ďalší dôležitý aspekt je dostupnosť spektra. Nebude 5G, ak nebude spektrum uvoľnené pre 5G. Je veľmi dobré, že napríklad 700 pásmo e, nám niečo ponúkal, to nestačí. Potrebujeme širšie pokrytie a potrebujeme aj spektrum pre mesta a pre priesah dovnútra budov. Takže je veľmi dôležité, aby sme robili zmeny aj v iných pásmach. 3, e, 4 až 38 a 26 e, GHz. A naozaj trvá veľmi dlho, kým sa uvoľní spektrum kým sa identifikuje a alokuje a udelí aktérom na trhu. To je veľmi dlhý proces, ale musíme sa na to zamerať. No a potom ešte niečo k službám. Budú rôzne prípady použitia v 5G z pohľadu služieb. Samozrejme, to bude pokrývať všetky služby, ktoré poznáme dnes, tie tradičné. A mimochodom, najrychlejšie rastúce siete na trhu sú video a naďalej tomu tak bude. Takže distribúcia médií a videí bude dôležitá a bude, si to, bude to klásť veľké nároky na kapacitu načítavania napríklad, čo sa týka rýchlosti načítavania. Ale keď chceme mať autonómne riadenie vozidiel a digitalizáciu priemyslu, tak potrebujeme aj ďalšie požiadavky, ktoré presahujú túto realitu. A to je, musíme veľmi pochopiť, že niektoré služby vo veľkej miery závisia od možností sieti, druhé menej, ale musíme pochopiť celý kontext. služieb a sieti. Ďakujem pekne. Štvrtým rečníkom je pani Felicia Antonio, vedúca pre verejnú politiku FastWeb. Má prax s regulačnou politikou EÚ záležitosti v rámci FastWeb a mnohé skúsenosti v ponukách Triple Play v Taliansku ako Telekom prevádzkovateľ. Predtým pani Di Felicio Antonio pracovala pre talianský regulačný orgán pre telekomunikácie. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj poslancom za to, že nás pozvali Mm, my sme veľmi hrdí na to, že sme mohli prísť medzi vás a predstaviť vám to, čo robíme v rámci revízie alebo prehodnotenia regulačného rámca pre telekomy a snáď by sme radi vyjadrili aj naše stanoviska iných spoločností, ktoré majú rovnakú pozíciu ako my Fastweb nie je iba hlavným alternatívnym poskytovateľom broadbandových služieb v Taliansku. Je to jeden z priekopníkov v nasádení eh, vlákien v Taliansku v Európe. Už máme 7,5 milión domácností, máme vlastné eh, siete pripojenia až do domácnosti. Investovali sme niekoľko milión eur eh, do týchto aktivít a e, mám veľmi ambiciozný plán v oblasti optických vlákien. E, sme spokojní s pôvodným návrhom komisie. Tak ako pán Suriano povedal, toto už nie je o tom e, tradiční alternatívni operátori, ale je to o tých operátorov, ktorí investujú a tých, ktorí neinvestujú. A myslím si, že je veľmi korektné povedať, že tí, ktorí investujú, e, dostanú stimuly, aby to robili, pretože to nie je niečo, čo robia na prospech iba vlastných spoločností, ale vytvárajú aj správne podmienky pre Európu a, a zabezpečujú konkurencieschopnosť nášho odvetvia. Avšak myslím si, že nás čaká e, a parlament čaká množstvo práce, pretože tento návrh je dobrý, ale je potrebné ho ešte doľadiť. Určité ustanovenia by mohli ohroziť niektoré kľúčové aspekty, ktoré umožnili tomuto sektoru v Európe doteraz sa rozvíjať. Ja som presvedčená o tom, že hospodárska súťaž je jediný a hlavný stimul pre investície. Firmy investujú, pretože majú pocit, že im idú šlapu po, e, po petách iné firmy. Ak toto nebude existovať, tak jednoducho to nebude priestor pre investície. Má málo času, takže pokúsim sa uviezť veľmi málo praktických príkladov toho, čo sa dá zlepšiť už e, v veľmi dobrom návrhu komisie. Začnem myšlenkou zjednodušenia zjednodušenia existujúceho regulačného rámca. Súhlasím s tým, že nemali by sme E, si pliecť zjednodušenie a dereguláciu. Regulácia prístupu je kľúčovým aspektom rámca a to musí byť zachované. Uvediem príklad. Fastweb má veľmi progresívny prístup. My nasadzujeme e, optické vlákna e, a potom ako e, e po podstate e, k budovám a potom, ak je záujem, tak až do domácnosti a teda poskytujeme ultra broadband služby, ale v mnohých aspektoch v stredne veľkých mestách sa práve spoliehame na tú poslednú časť, ktorá je ešte stále medená a to spomaluje všetko. Ak by ste toto zrušili, ak by ste si spravili len mapovanie a spočítali si e, počet aktérov v malom obchode a povedali si, dobre, to stačí, nepotrebujete takúto reguláciu, dobre, dostanete výsledok, ktorý zruší dôvody, na ktorých budujeme našu stratégiu. Druhý príklad. Nepleťme si spoluinvestovanie a komerčné dohody. Súhlasíme s tým, že spoluinvestovanie môže viesť k zjednodušeniu a deregulácii, pretože ko- investícia vedie k tomu, že máte dvoch prevádzkovateľov alebo viacerých a každý vlastní svoju vlastnú sieť. To znamená, že vytvárate stabilné prostredie pre e, budúcu konkurenciu na základe infraštruktúry. Ja si nemyslím, že komerčné dohody vedú k tomu istému výsledku, pretože komerčné dohody v podstate vytvárajú to, že jeden prevádzkovateľ investuje a druhý prevádzkovateľ od toho prvého závisia. Takže dajme si veľký pozor na túto vec. Ďakujem pekne. And, uh, next... E, ďakujem pekne. A ďalší, piatý rečník, Fox Rumley, analytik Global Telecoms, ktorý pracuje ako analytik v Londýnskej City. a v rámci Enders Analysis 2005-2008. A skončil Imperial College v Londýne, fyzika, odbor fyzika, magisterské štúdium. Robí investorské poradenstvo a nie je sám investorom alebo investičné poradenstvo. Takže napätím čakáme, čo nám poviete, pán Rumli. Ďakujem, pán predseda, ďakujem za pozvanie, aby som poskytol pohľad investorov, pokiaľ ide o nový kódex o telekomoch. Ja som presvedčený, že regulácia je tým najdôležitejším určovacím faktorom, pokiaľ ide o výsledky v telekome, aby sme dostali tie želateľné výsledky, aby sme lepšie zabezpečili pokrytie, tak potrebujeme investície v časovom rámci, ktoré sa pohybuje na úrovni niekoľkých rokov, dokonca 10 ročí z toho vyplýva potreba regulačného prostredia, ktoré bude investície dávať do popredia. Ja ako investičný analytik hovorím s investormi o týchto veciach na dennej báze. Dnes sa pokúsim teda pretlmočiť, ako oni vnímajú odvetvie, spolu s tým, ako by podľa mňa mohlo, bolo možné stimulovať dodatočné investície. Vychádzam z toho, že investori musia byť schopní generovať zaujímavé návrat, zaujímavú návratnosť, pretože ináč smerujú kapitál inám, do iných odvetví, na iné kontinenty majú zabudovanú povinnosť generovať e, zisky e, pre svojich klientov, aby aj prispievali na dôchodky dnes aj zajtra. Nie je tu žiadna povinnosť, aby investori si vyberali e, sektor telekomu a preto je veľmi zaujímavé vidieť a, potešujúce vidieť tie vyjadrenia, ktoré sa týkajú, ktoré sú uvedené v tom kódexe, ktorý hovorí o tom, že bude poskytnutá predvydateľnosť. Navrhujeme v tejto sekcii hovoriť o troch veciach osobitného záujmu. Najskôr skvelé metódy, ktoré sa týkajú nediskriminácie a tých metód vypočítavania nákladov, to je kľúčový stavebný kameň zlepšenia nálad investorov v tejto oblasti celé roky. Druhé, investície a trhové analýzy. To sú tiež príležitosti na zníženie regulačného úradu, e, regulačného, regulačné záťaže. Najskôr ten počin komisie, ktorý e, právom označila investičná komunita ako vhodný Myslím si, že týmto sa zmenili výhľadky na investovanie, zlepšili sa. A myslíme si, že kódex, e, ktorý prináša takéto odporúčania, je mimoriadne dôležitý aj kvôli tomu, že zabezpečí konzistentné uplatňovanie po celom európskom trhu. Sú oblasti, kde investori budú monitorovať tieto nové návrhy veľmi obozretne. Dúfame, že keď hovoríme napríklad o vysokovýkonných sieťach, že to pokušenie predpisovať špecifické technologické riešenia, napríklad optika až do budov alebo do, tých priestorov, že to budeme o tom odolávať. GFAST, DOCSIS 3 plus 1, to môžu byť eh, skvelé možnosti, ako rýchle a nákladovo efektívne rozšíriť eh, širokopásmový internet. To znamená, eh, že tie výhody z širšieho pásma prinesieme väčšiemu počtu zákazníkov v čo najkračšom časovom rámci, pričom sa nezatvárame možnosti budúcich upgradeov tie výrazne väčšie náklady na optiku, pokiaľ ide o ich dovedenie do jednotlivých priestorov a budov, tak e, to si vyžiada e, väčšie investície a aj dlhší čas na ich e, uplatnenie, na ich zavedenie. My si myslíme, že trh najlepšie bude schopný rozhodnúť, čo predstavuje tu naj, to najlepšie riešenie. Dostávam sa k druhej téme, spoločné investície. To má zaujímavý potenciál, ale investori majú veľké obavy, že podmienky spoluinvestovania budú nabité rôznymi podmienkami. Ak je tých podmienok príliš veľa, tak jednoducho tieto pravidla nebudú využívané. To bude premárnená šanca. A predovšetkým e, sú tam tie požiadavky na spolufinancovanie zo strany investora a neskôr je možnosť že počet tých položiek, do ktorých investuje, zvýšiť podľa toho, aká je tá vizibilita. Samozrejme, neskôr sa tá miera rizika mení pri investovaní a v porovnaní s tým, ako je to na začiatku, takže musí tam byť plná flexibilita v tých vybraných cenách alebo poplatkov účtovaných. E, tam, kde sa implementuje e, spoločné investovanie, tak e, niečo za niečo alebo quid pro musí byť podstatná časť toho nariadenia. Teraz trhová analýza, posledný bod. My si myslíme, že investori budú veľmi podporovať postoj v rámci tohto kódexu, že ak tento trh má byť dostatočne konkurencieschopný, nie je nutné diktovať E, veľkou obchodnú reguláciu. Takisto je dôležité si tu uvedomiť, že pozitívne uznanie by malo byť poskytnuté tam, kde sa uzatvárajú takéto dohody veľkoobchodné, kde tradičný operátor súhlasí s uvoľnením kapacity pre, pre resellera, opätovného predajcu. Ďalšia vec dôležitá, regionálna analýza dnes a o to viac ešte aj v budúcnosti je veľa regionov a krajín, kde tí tradiční operátori už nemajú takú dominantnú pozíciu, napríklad v prímerských oblastiach, kde čelia káblovým operátorom a iným konkurentom, tu často majú ten podiel, títo tradičný, pod svoju úroveň na iných častiach krajín, teda pod tú priemernú úroveň podielu. Ďalej chceme rozšíriť e, tie trhové analýzy nad rámec súčasného trhočného obdobia. Je to výborné e, viditeľnosť, prediktabilita alebo tá predvidateľnosť takýchto prvkov pre investorov je veľmi dôležitá. Treba si uvedomiť dlhé obdobia návratnosti, vsiahajúce až do niekoľkých desiatok rokov Ďakujem veľmi pekne. Teraz otázky a odpovede. Začneme spravodajcami. Pani Dela Castillo, spravodajkyňa pre Codex Telekom. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne účastníkom panelu. Myslím si, že je tu veľká miera konvergencie v rámci tej analýzy, ktorú ste práve predostreli to, toho, čo sme tu hovorili a tie, tie, tie uhle pohľadu, ktoré sme tu zaujali. Hovorili sme tak na viacerých fórach. Budem veľmi konkrétna, pretože je jasné, že tie výzvy, ktoré máme, tie sa týkajú toho, koľko je v tej hre, o čo vlastne ide. To vyplýva aj z vašich eh, príspevkov. A ja Nebudem znova tieto veci do podrobností popisovať, ale myslím si, že je to veľmi podstatné, ako to bude vyzerať v Európe. Musíme uvažovať, tak ako to spomínal Peter, nový scenár, že tá digitalizácia odvetvia spolu s rozvojom IoT to priniesie samozrejme zvýšené možnosti pokiaľ ide o konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva. Myslím si, že istým spôsobom toto nie je revolučná e, zmena, alebo nezačína tá hra úplne na novo, ale tie možnosti, tie cesty, ktoré sa tu otvárajú, tie sú obrovské. Každopádne chcem sa sústrediť na veľmi konkrétnu otázku, síce jedna e, z tých, e, kde, sú odrážané, kde sa odrážajú rôzne názory rôznych aktérov, a ide o ten e, pohľad, ktorý máme na ten definitívny prístup, ktorý môže nakoniec zmeniť veľa vecí. Ja dávam prednosť novej definícii elektronických komunikácií alebo služieb elektronickej komunikácie v súlade s návrhom komisie. Ja som už povedal a myslím, že všetci dobre viete, že je tu rozdielne, sú tu stanoviská, rozdielne pozície v závislosti jednotlivých aktérov Niektorí sa domnievajú, že tá definícia by mala byť funkčná, iní sa domnievajú, že prenos signálu by nemal byť súčasťou. Iní zase obhajujú, že to rozlišovanie medzi číslami na základe čísla a tými bezčíselnými službami, že je podstatné. Ja chcem, aby to bolo čo najpresnejšie, najprecíznejšie v tej definícii Chcem vedieť teda, aké je vaše stanovisko. Každý z vás, ktorí ste vystúpili, ako sa k tomu staviate. To je veľmi podstatné z pohľadu spravodajky. A no, myslím, že aj vo všeobecnosti pre nás všetkých, takže naozaj by som si to vážila, keby ste mi odpovedali. Ďakujem, ako vidíte aj pre nás je ťažké dodržiavať stanovený čas. Pán Tošenovský, zodpovedný za Berek, správu. Budem hovoriť v mojom materinskom jazyku, lebo to je najlepšie pre mňa. Chcel by som takisto poďakovať za veľmi zaujímavé oboznámenie s pohľadom na e, telekomunikačný trh, ktorý ohromným spôsobom rastie. Veľmi sa mi páčili dve vyjadrenia a síce, že vstupujeme do novej generácie a druhé, že musíme byť veľmi opatrní, aby sme do tohto nie vznikajúceho, ale už e, dynamicky fungujúceho systému nevstupovali. Spýtam sa jedinú vec, e, následne k Bereku a tej administratíve potom sa opýtam e, v ďalšej časti. Zaujímalo ma práve to, čo ste spomínali, aby sme ten trh čo najviac investične otvorili a na druhej strane, aby sme príliš nezablokovali rôznymi regulatornými a administratívnymi krokmi, aby sme nezabránili niektorým investíciám, aby išli správnym smerom na mňa sa obrátili, tak ako všetci, samozrejme hovoríme s mnohými, s mnohými operátormi a distribútormi aj takí, ktorí upozorňovali na to, že v článku 77 je určitý náznak, že by malo dôjsť ku kapitálovému oddeleniu, kedy kapitálovo prepojení sú operátori a distribútory, kde by administratívne mohlo prísť k rozhodnutiu o oddelení takéhoto, oddelení takéhoto prepojenia, čo by mohlo spôsobovať veľmi ťažké deformácie na trhu pretože by to bolo na základe administratívneho rozhodnutia, úradného rozhodnutia, pričom by e, tam nemusel byť žiadny vzťah na regulačný úrad, orgán. To je moja prvá otázka, potom sa budem pýtať v druhej časti na organizačné veci. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne. Kolega Zoriňo, zodpovedný ako spravodajca za Wi-Fi pre EU. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, aj ja budem hovoriť v materinskom jazyku. Chcem sa poďakovať e, účastníkom panelu za ich vysvetlenia. Iniciatíva Wi-Fi pre Európu je veľmi dôležitá, tak aby európsky občania mohli vlastne e, nadobudnúť pocit, že DSM a EÚ môžu hmatateľným spôsobom zlepšiť ich životy a na to je potrebné mať európsky projekt, pre všetkých európskych občanov, tak aby sme umožnili ľuďom používať gigabaty, využívať tie gigabaty. Európa musí byť lídrom a musí to byť prístupné pre všetkých. Preto táto iniciatíva musí byť implementovaná do praxe rýchle a dôveryhodným spôsobom, tak aby občania mali prístup k digitálnemu trhu vo všetkých tých aspektoch. Občania, a stretol som sa s Ekosokom, stretol som sa s výborom regionov, pozrel som sa na správy, ktoré boli schvalované jednomyselne. Občania bez pochyby majú nefalšovaný záujem na, tomto, na tejto pilotnej skúsenosti, Chcem sa teda spýtať účastníkov panelu, čo oni môžu spraviť, čo navrhujú, čo sú ochotní a pripravení spraviť, aby sa ubezpečili, že táto iniciatíva bude takým referenčným bodom, pokiaľ ide o jednoznačnosť, uveriteľnosť, kredibilitu a že takisto bude úspechom, pokiaľ ide o balíček, o ktorom diskutujeme. Ďakujem veľmi pekne. Pán Bony, zodpovedný za gigabitovú spoločnosť a 5G, vlastná iniciatíva. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za prezentácie. Myslím, že boli veľmi inšpirujúce dve veci. Poprvé, chápeme, že sú tu niektoré podstatné veci z pohľadu implementácie, pretože tie ciele sú jasné. Jedným z tých podstatných kritických bodov sa týka toho, ako predísť a vyhnúť sa rozdrobeniu riešení a rozdrobeniu rozhodnutí. To znamená, že členské štáty by mali e, robiť isté rozhodnutia simultáne v tom istom čase. To je veľmi dôležité. Ako myslíte, môžeme podporiť takéto aktivity. A druhá vec e, súvisí s dopytom po nových službách. Pán Olson e, hovoril o balíšku nových služieb ktoré súvisia s 5G, s e-health, nové modely vzdelávania a tak ďalej. Ako môžeme pripraviť taký zoznam výhod e, a ako podľa vás to môžeme zostaviť v spolupráci s členskými štátmi a s miestnymi a samozprávnymi orgánmi. Ďakujem veľmi pekne. Ďalej pani Nibler. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja budem hovoriť e, v materinskom jazyku. Chcem sa poďakovať za vynikajúcu prezentáciu všetkým rečníkom a ja sa nebudem, nebudem teda pripomienky spomínať moje, ja len vypichnem dve témy. Ide o to, ako jednoducho dosiahneme to, že systémom stimulov budeme e, zvyšovať investície, tak aby sme dokázali do 5G, do širokého pásma zabezpečiť tieto investície. Otázka ohľadom modelu spoluinvestovania, co-investing, je to to, čo navrhuje komisia? Postačuje to? Musíme to ešte viacej upresniť? upresniť? A áno, ktorým smerom by to malo ísť? A druhá otázka sa vzťahuje na mapping. keď e, počujem tie návrhy, tak z toho cítiť veľa byrokracie, veľa záťaže. Ja sa pýtam, či už každá krajina vlastne neurobila takýto mapping aby, sme, aby si stanovili, že kde je ešte potreba ďalšieho mapovania alebo nie. Takisto je istá analýza, ktorá už celé roky je k dispozícii. E, otázka je, či to urobíme, či tak, ako to navrhuje komisia, dáva to zmysel, alebo to zmysel nedáva, potom to zmeníme. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Werner. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa hneď dostanem k otázkam. A síce, pokiaľ ide o refinancovanie investícií e, nakoniec sú potrebné na toto podnikateľské modely. E, aké vidíte v tom 5G? E, hlavne na pozadí toho, že veľa tých, tých postupov v rámci odvetvia idú cestou nižších nákladov a nejdú takými nákladmi, aké sa spájajú s 5G. Pokiaľ ide o tú úpravu, ktorá, o ktorej sa hovorí v súvislosti s 5G, tak E, mnohé veci, teda mnohí operátori ešte nepotrebujú takýto skok, nemusia to robiť a možno potom vzniká, e, vzniká riziko, že tie investície sa neudejú, pretože miera návratnosti ešte neistá v tejto chvíli. Druhá otázka, vnímate eventuálne riziko také digitálnej priepasti, e, nakoľko je 5G, lebo metropoly pokriete skôr ako vidiecké oblasti. A tretia otázka, Počula som, že automobilový priemysel e, chce prebrať americký štandard, alebo aspoň tak sa o tom diskutuje. A aká je potom tam, aké je tam potom riziko, že môže prísť k existencii paralelných noriem alebo štandardov? v neposlednom rade určite sa znova obavuje, objavuje táto téma, a síce diskusia, ktorá sa týka zdravotných rizík. Aj v Nemecku bol veľký odpor, pokiaľ ide o stavbu takýchto vysielacích veží, alebo teda veží, ktoré šíria signál a určite na základe rozširovania 5G budú stavených viac takýchto veží. Ako by ste sa vy postavili k tejto diskusie? diskusie. Ďakujem. A veľmi precízne otázky, pomerne veľa za dve minúty. Pán Hokmark. Ďakujem pekne, ďakujem za prezentácie. Jedna, jedno zamyslenie, ktorým sa dostanem k tým otázkam. Pokiaľ ide o 5G, tá logika telekomunikačných služieb sa výrazne zmení. Samozrejme, už to nebude o hovoroch a o telefónoch, aby sme to povedali napríklad jedného extrému. Pôjde o tok údajov v rozsahu a v miere, ktoré sme predtým neboli svetkami. A bude to súčasť takých bežných aktivít činností vo všetkých eh, častiach eh, spoločnosti. Nebude to ani tak e, telekomunikačná záležitosť, skôr to bude prechod na úplne inú paradigmu, ako prešla aj elektrická energia takýmto. Ako to podľa vás zmení tú podnikateľskú logiku a dôvody na rôzne druhy dohôd alebo konvergencia medzi rôznymi typmi služieb. Dnes sme tomu svedkami napríklad v oblasti telekomunikácií. Ako to vnímate z tohto pohľadu? Ako dosiahnuť zdieľané služby, lepší prístup virtuálnych operátorov, konvergenciu nie len medzi jednotlivými aktérmi, ale aj e, cez hranice. Dnes napriek skutočnosti, že znižujeme náklady na roaming, ešte stále máme v rámci EÚ, e, Európskeho telekomunikačného trhu, existujúce hranice. Ako vnímate fungovanie alebo vytvorenie transeurópskych operátorov, tá logika, ktorá prebehne o 5 rokov, ktorá sa uskutoční, tá sa bude výrazne líšiť od toho, čo bolo pred 5 rokmi. To si vyžaduje nové podnikateľské riešenia, ale možno aj nové legislatívne štruktúry. Three, uh, names. Ďakujem pekne. Mám na zozname tri mená. Pani Kompola na tri. Vystupí ako prvá. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja som e, tieňovou spravodajkyňou, pokiaľ ide tú tému, e, čo budem sa sústrediť e, práve na tento predpis. V prípade PG, systému máme tu jedného z najväčších developerov na svete a chcem sa spýtať, či ste spokojní s tým, čo tu máme, pokiaľ ide o Super, Dockstream, e, kábel a tak ďalej, alebo chceli by ste e, uprednostniť nejakú technologickú neutralitu, ale potom sa nám niekedy stane, že nás e, kontaktujú ľudia, nechceme byť nejakými rukojemníkmi toho, čo už je niečo úplne nie je celkom aktuálne, čiže ak sú tomu nejaké technické pripomienky k tejto otázke, potom pokiaľ ide o BER, chcem sa spýtať, čo sa týka dlhšieho trvania používania spektra, tak ako sa to teraz navrhuje, je lepšie zostať iba na národnej úrovni, pokiaľ ide o dizajn, alebo treba mať e, také časové nastavenie, že aby sa to dávalo napríklad na 10 rokov. Pokiaľ to dáte na 10 rokov, aby ste motivovali niekoho, že e, to lepšie nastaviť celý ten systém, aby ste, e, napríklad dom, dom, keď sa 10 rokov <laughs> navrhuje, e, tak niekedy sa stane presný opak, že sa to tam iba stavia, stavia a nikto nie je hotové. Takže e, aj na toto treba pamätať, aby sa nestalo, že konkurencia tam nemôže sa dostať a nikto iný tie služby neposkytuje. To je tiež relevantná otázka. A potom investori. Niektoré fondy ste predstavili, ale e, máte nejaké spôsoby, ako financovať aj e, nováčikov na trhu, lebo najnovší trend alebo najnovší inovátory, najnovšie myšlienky, to sú veci, ktoré nie sú iba z v rámci e, alebo zvnútra toho sektora, ale častokrát prichádzajú aj zvonku. A ako už povedali aj kolegovia, hospodárska súťaž to je ten skutočný driver tých procesov, čiže je to nejaké riziko, že staré, staré peniaze nájdu starých a tie e, nové iba sa nebudú využívať primárnym spôsobom, ako to teda je. A e, potom, pokiaľ je o inkumentov, neinkumentov, e, chcem sa spýtať konkrétne, ak ste v centre mesta a je tam veľa hráčov a na druhej strane je 1 miliard, na druhej je 10 miliard, čo s tým spraviť? Pokiaľ tú reguláciu stiahneme, to nariadenie, potom je tam riziko remonopolizácie re centra mesta. Ďakujem, pán Remo tu nie je. Pani Salmo, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Tiež mám otázku pani Sander hovorí, veľmi špecifickú otázku, pokiaľ ide o Wi-Fi for Europe, to je téma, kde ja som spravodajkyňou, teda tieňovou spravodajkyňou. Komisia v tomto programe hovorí, že Wi-Fi zadarmo, ktoré by financovala Európska únia, že by bola E, s vysokou kapacitou takáto sieť, ale dobre vieme, že napríklad e, v rurálnych zónach takéto niečo vlastne ani nie je fyzicky možné, nemá k dispozícii takéto možnosti. Čiže čo k tomu viete povedať, ako to spraviť tak, aby tento program nebol iba e, nejakou v odzokách vitrinou toho, čo by Európa mohla spraviť v mestách, ktoré už sú pritom prepojené, ale aby zároveň sme mohli dať konkrétne e, riešenia práve pre tieto vidiecké regióny. A takisto sa chcem spýtať, e, myslíte si, že by mohlo byť nejaké prerozdelenie, geografické e, rozdelenie, ktoré by bolo vyvážené tam aj tam? A myslíte si, že toto, táto experimentácia, ktorá bude do istej miery nejaká obmedzená, pretože hovoríme tu o komunách, ktorých, alebo teda obciach, ktorých bude možno 6 tisíc alebo 8 tisíc celej Európskej únii, ktorých sa to bude týkať. Čiže tieto, tieto pokusy, táto experimentácie, tieto testy, e, z toho bude potom vyplývať rozvoj a vývoj ďalších služieb, ďalších využití, ktoré by potom do budúca sa mohli takto rozvíjať. Tak to vnímate? Ďakujem pekne pani e, kolegyňa a ostatní kolegovia za dobré otázky. Ja chcem sa teraz spýtať našich e, panelistov Prosím, zodpovedajte tieto otázky, alebo na tieto otázky. E, samozrejme nie je ľahké vybrať si jednu alebo dve, ale poprosím vás, aby ste to takto šikovne si nejako rozdelili. Takže možno, ak by sme mohli začať od pána Olsena, potom prešli na tú druhú stranu a potom tie druhé odpovede, čo budú o hodinu, tam sme išli opačným e, smerom. Čo by ste nám to povedali? Takže pán Olsen, Začnite prosím vy. Ďakujem. Sú tam dobré otázky, ale teda vyberiem si zopár. Definícia služieb elektronickej komunikácie. Myslíme si, že je celkom problematické používať definície, ktoré boli navrhnuté, teda tie napríklad služby založené na číslach, ako bolo povedané. Proste technológie sa rozvíjajú veľmi rýchlo a služby ešte rýchlejšie. A mnohé veci, ktoré vychádzali z čísel, tak povediac, alebo boli pre na takéto signály, už dnes sú oddelené. Sú to už dnes služby, ktoré sú poskytnuté novým spôsobom. Cez aplikácie, na mobiloch, e, aplikácie na tabletoch a tak ďalej. Čiže je problematické v tejto definícii byť nejaký príliš e, prísny. Treba to ešte analyzovať. Ďalšia vec. Čo sa týka otázok v súvislosti s 5G, automobilky alebo automobilový priemysel, existujú mnohé rôzne návrhy a ja by som chcel zdôrazniť opäť princíp technologickej neutrality. Nemala by to byť otázka pre komisiu, aby sa navrhovalo jedno alebo druhé. Toto by sa malo spoločne e, riešiť v rámci organizácií e, normalizácie. E, mali sme si k tomu sadnúť aj s Telekom, s telekomunikačným e, sektorom, aj s automobilovým sektorom a tak ďalej a s nimi rozprávať o tom, aké by boli najlepšie ďalšie kroky. Oni sú tí, ktorí budú toho investovať, oni sú tí, ktorí budú tieto siete popri cestách napríklad budovať, takže s nimi to treba dohodnúť. Ďakujem. Eh, Mr. Soriano. Pán Soriano, nech sa páči. Ďakujem. Otázka tzv. ťažkej regulácie, respektíve spolufinancovania. Či stačí, a, respektíve či je v tom dostatočná jednoznačnosť. Treba, aby nedošlo k nedorozumeniu. To, čo investície odráža, to je regulačná neistota, nie regulácia ako taká, pokiaľ je nastavená dobre. Čo teda treba spraviť? Vychádzať z politického cieľa konektivity, využiť tie nástroje, ktoré máme k dispozícii a na národnej úrovni potom nájsť dobrú kombináciu medzi alternatívnymi operátormi a tými inkumentmi, ktorí už sú na trhu a nájsť si, aké by boli dobré investičné schémy. Pokiaľ je o spolu investíciu, to v zásade je dobrá vec, podporujeme to vo viacerých e, krajinách v Európe, ale návrh, ktorý tu máme zo strany komisie, je trochu príliš obmedzujúci, ak tak môžem povedať. A myslím si, že keďže chýba autonómnosť e, pri implementácii tohto návrhu, mohlo by z toho v konečnom sledku vyplynúť, že e, investori a podnikatelia budú mať pocit neistoty, tí, ktorí budú chcieť smerom k vysokokapacitným e, sieťam. Čiže investície potrebujeme a podporujeme, ale ak chceme nájsť dobrú regulačnú schému v každej krajine, musíme e, dosiahnuť naozaj autonómnosť. Otázka, pokiaľ ide o tých 25 rokov, autorizácie, povolenia a tiež e, spomenulo sa tu to, do akej miery pri 5G by sme mohli mať nie národné riešenia, či by to teda bolo vôbec e, konzistentné. Momentálne, že stále sa pracuje na e, téme spektra, my sme vydali prvé stanovisko, pokiaľ ide o prvý návrh revízie. Nebolo to niečo, čo by sa najmä týkalo spektra, na tom ešte pracujeme. Máme novú pracovnú skupinu, ktorá sa venuje mobi E, lom a roamingu oni naozaj detálne preberajú to, čo by mohlo byť, čo by mohli byť dobré veci, respektíve zlé veci na návrhu komisie. Myslím, že potrebujeme potrebu, e, teda, teda je tu jasná potreba zo strany priemyslu mať tú istú viditeľnosť v danom čase, ale zároveň je to také veštenie e, z vešteckej gule do istej miery, čo sa stane o 25 rokov, ako to bude vyzerať, reálne nevieme, čiže mal by tam byť nastavený a do toho začlenený aj nejaký proces revízie. Ďakujem. Nech sa páči, pani kolegyňa. Ďakujem pekne. Boli tam viaceré otázky, všetky sú relevantné. Budem sa snažiť e, zareagovať na zopár z nich. Poprvé, ako budeme generovať investície. Pre nás, samozrejme, sú tu dva veľké ciele, ktoré sú z nášho pohľadu kľúčové, a to je technologická neutralita a takisto chceme podporovať všetky investičné modely a takisto predvydateľnosť, e, tak aby e, investori si mohli byť istí, v akom prostredí sa hýbu. Pokiaľ je technologickú neutralitu, tak to vlastne zareaguje aj na jednu z tých ďalších otázok, ako zabezpečíme čo možno na najväčšiu mieru inkluzivity pre európskych občanov. Pretože pokiaľ máme e, technologickú neutralitu, tak môže si operátor sám vybrať, akú technológiu bude používať a používať ju e, v akomkoľvek objeme chce a ten rollout, ten proces bude rýchlejší. E, čo sa týka novej definície, spomínala to Pilar del Castillo, my vidíme, že naozaj je tu problém zahrnutia rôznych signálov do e, tohto kontextu. Myslím, že to vytvorí isté problémy, pokiaľ ide o prenos od prístroja k prístroju a myslíme si, že e, aj tie online operátory v rámci toho nariadenia budú musieť to zareagovať. A pre nás je dôležité, aby sme sa na to pozreli, aby, ak chceme teda mať aj internet veci a ak chceme, aby operátori boli aktívnou súčasťou tohto procesu. Ďakujem pekne. Pani rejiteľka. Ďalšia rečnička. Ďakujem, ja tiež iba stručne sa vyjadrím, keď času nie je veľa. Pridám k tomu, e, ešte, alebo dodám niečo k tomu, čo povedal pán predseda Soriano. Naozaj plne súhlasím s tým, že doteraz nariadenia alebo regulácie nielenže neprekáže investíciám, práve naopak je to pridaná hodnota v Európe. Treba si e, spomenúť e, a pripomenúť, že sme na ceste k tomu, aby sme dosiahli cieľa 2020 e, v Európe. A nielen to, môžeme byť hrdí na to, že v Európe sa nám podarilo toto dosiahnuť a zároveň máme ceny, ktoré sú vyslovene dostupné. A to je presne taká situácia, ktorá na prospech všetkých a to je výsledok hospodárskej súťaže. Keď sa pozrieme na situáciu na iných e, kontinentoch, napríklad USA, samozrejme nie je to úplne to isté. Nízka miera investície tam E, častokrát je internet e, drahý a hlavne ten e, vysokokapacitný. V mnohých mestách je to veľmi vysoká položka a dokonca to nevy, neprináša ani nejaké ďalšie výhody z iných pohľadov. Takže výrazné pravomoci e, alebo ja moc na trhu, to znie ako niečo nekomplikované, ale je to istý spôsob, ako reálne vyladiť e, reguláciu a naozaj e, sa zacieliť na to kritické miesto, na ten konkrétny prvok, ktorý má byť regulovaný. Nie sme proti tomu, aby boli nejaké iné nástroje, napríklad symetrická regulácia, ale treba pamätať na to, aby tie základné veci, ktoré sa ukázali, že sú úspešné v Európe, aby sme tie zanechali alebo ponechali tam. A potom posledná otázka 5G. Viacerí e, kolegovia dnes spomenuli správnu tému. Je tam veľká miera nesotý, pokiaľ ide o 5G sú rôzne potenciálne prekažky a možno je nedostatok e, istých stimulov v prípade niektorých kategórií operátorov, pokiaľ ide o rýchle e, využitie tejto technológie. Myslím, že aj ITRA nedávno e, zverejnila veľmi zaujímavú správu, ktorá podľa mňa veľmi zaujímavo hovorí o týchto problémoch a treba naozaj aj z tohto pohľadu vychádzať alebo pozrieť sa na to podobne ako tá správa. Bol tam jeden veľmi zaujímavý záver, s ktorým veľmi súhlasím v tej správe, a to síce, že v niektorých prípadoch e, by mohlo byť užitočné umožniť e, aj novým aktorom, aby sa dostali na trh. Pretože tí etablovaní mobilní operátori môžu mať záujem na tom, aby monetizovali iné investície. E, napríklad ešte sa venujú 4G, takže možno o, tom, o to ani nebudú mať záujem. Takisto sa spomínala možnosť e, ďalších e, investícií. Takže proste máme nástroje, ktoré máme k dispozícii, ktoré sú na prospech e, takéhoto postupu. Napríklad symetrická regulácia v prípade prístupu k zdrojom, e, ktoré vychádzajú, ktoré sú založené na spektre. A sú aj iné nástroje, ktoré máte k dispozícii, ktoré by mohli vytvoriť správny, správnu motiváciu pre novú kategóriu operátorov a to už môžu byť akýkoľvek operátori, ktorí by mohli sa to dostať na scénu a potom aj potlačiť ďalších, aby tiež investovali. Ďakujem pekne pani e, kolegyňa a ďalej pán Fox. and cover off a couple of points quickly. So, first and foremost, investors dislike structure. Štruktúrálna separácia to je niečo, čo sa investorom e, nepáči. Je to komplikované, e, zabije to, alebo teda berie to čas a vlastne e, vás to ťaha preč od samotných investícií, od tých hlavných aktivít. Operátori, pokiaľ ide o plnú e, vertikálnu integráciu, sú tam isté otázky, ale podľa nás tie sa dajú vyriešiť v rámci testov ekonomickej replikability. Potom druhá otázka, financovanie. Ľudia, s ktorými my sme v kontakte, investujú do veľkých telekomunikačných operátorov, skôr než do nejakých regionálnych hráčov, ale samozrejme je priestor aj pre tých menších operátorov na trhu, pre týchto rivalov, povedzme, to sa čase určite uvidí. Tento trh každopádne je veľmi dynamický a teda je veľmi náročné, aby konkrétny inkument už bol nejaký veľmi špecifický, pokiaľ ide o to, ako sa bude rozvieť a budovať v jednotlivých oblastiach. Jedna vec, ktorá je pre nás dôležitá, je požiadavka e, nejakej nadmernej špecifikácie toho, kde sa bude investovať do budúcna. To by bol problém. A potom chcem spomenúť stručne tému 5G. Jeden z najväčších dopadov 5G z nášho pohľadu je pravdepodobne, alebo bude pravdepodobne densifikácia, a to veľmi výrazná v rámci siete, ktorá bude veľmi e, drahá, také zahusťovanie. A teda e, nie je jasné, že by boli nejaké jasné biznisové prípady, ktoré by toto e, odôvodnili e, takým jednotlivým e, spôsobom, v prípade jednotlivých prípadov. Ďakujem. Boli nejaké dôležité otázky, ktoré boli nezodpovedané? Myslím, že nie, nikto neprotestuje. Takže môžeme ísť na druhý e, panel, tam bude rovnaké poradie ako v tom prvom prípade, ale odpovede potom budú v opačnom e, poradí. Takže začína pán Čer. Soriano, nech sa páči, máte slovo. A téma tentokrát je governance, hlavná téma. Ďakujem pekne, pán predseda. Takže, pred, ako som predpokladal z prvého panela, že Berek nemá problém s tým zobrať na svoje ramena implementáciu nových cieľov, ktoré politické EU inštitúcie zadefinujú. A takže otázka teraz vyvstáva, aký je najlepší spôsob, ako zabezpečiť to, aby e, Berek bol súčasťou tejto ambície. A sú tu dve otázky. Prvou je, aké nové poslania chcete dať Berku a druhá otázka. Potrebujete nový berek, aby, to spra- aby sa to dalo spraviť, čo sa týka nových poslaní, nových úloh. Berek eh, vyjadril vo svojom stanovisku, že eh, je za posilnenie nezávislosti, tak ako to navrhuje komisia, že súhlasí s novými úlohami, ktoré komisia navrhuje, dať každému NRA eh, pre všetkým z pohľadu mapovania, z pohľadu spektra, z pohľadu koncových užívateľov, okrem sieťové neutrality, hospodárskej súťaže a tak ďalej. Čiže čo sa týka tohto poslania, nie je o čom diskutovať a viac menej e, súhlasíme s tým novým poslaním, ktoré komisia navrhla dať NRA. A o tom sa dá diskutovať na úrovni Bereku. Druhá otázka sa týka toho, či potrebujeme nový Berek na dosiahnutie týchto, tohto poslania. A tu nesúhlasíme s komisiou zásadným spôsobom. Ako viete, Berek je výsledkom politických diskusí pri predchádzajúcom hodnotení. Vieme, že konkrétne parlamentu zohrával dôležitú úlohu a pani e, Castillo mimoriadne dôležitú úlohu. A dnes je tu rovnováha v rámci Bereku medzi uh, NRA, ktoré spolupracujú e, s podporou kancelárie, administratívnej kancelárie v Rige. A dnes napríklad tu máte ľudí z tejto kancelárie, od, z môjho týmu a ľudí z Talianska a Maďarska, ktorí pracujú na úrovni odbornej skupiny, ktorá riešila prehodnotenie review. A Berek má túto zvláštnu kombináciu. Je to otázka angažovanosti. 28 z nás je zaviazaných hľadať spolu riešenia. Sme angažovaní. Ten systém, ktorý navrhuje komisia, to je ako si výkonný riaditeľ, ktorý má svojich podriadených, bude to akoby podriadená spoločnosť komisie, komisia, kto bude rozhodovať o všetkom, pripravovať všetko a my, ako regulačný orgán, to jednoducho budeme pečiatkovať tieto rozhodnutia, odobrovať ich. To znamená, že už sa nebudeme do toho angažovať. Bude to nová byrokracia. Nebudeme motivovaní k tomu, aby sme hľadali spolu riešenia. Stratíme to, že je to zakorenené v jednotlivých štátoch, pretože všetky pracovné skupiny v Bereku pozostávajú z národných odborníkov, ktorí vedia, o čom hovoria, pretože implementujú nariadenie každý deň. My sme presvedčení o tom, že máme dobrú históriu. Žiadate nás, aby sme zabezpečili hospodárskú súťaž v Európe. Spravili sme to. Žiadali ste nás, aby sme zadefinovali usmernenia pre sieťovú neutralitu. Zadefinovali sme tieto usmernenia a občianská spoločnosť viac menej privítala tieto usmernenia a na začiatku to nebolo až také jasné. A takisto sa nám podarilo, že niekedy sa nezhodneme, nesúhlasíme, čo sa týka implementácií rámca. Viete, že máme postup druhej fázy, kedy komisia si myslí, že jeden regulačný orgán nesplňa cieľ regulačného rámca, potom požiada Berek, či súhlasí s analýzou komisie, súhlasíte s tým, že mne sa nepačí toto, čo robí NRA v Európe a takmer vždy potvrdíme analýzu komisie, ale to znamená, že sme pripravení eh, robiť proces peer review. Berek funguje Myslím si, že sme to dokázali a ak vašou prioritou je využiť Berek, aby plnil vaše nové politické ciele, tak prosím vás, nezasahujte nám do toho, môžeme to nejak prehodnotiť, obnoviť, nie sme konzervatívni, ale to, čo sa dnes navrhuje, zničí našu vlastnú dynamiku. Ďakujem za pozornosť. Veľmi jasný, silný signál. Pani Fúr, generálna riaditeľka. Ďakujem pekne za udelenie slova po druhýkrát na tému governance. Budem vychádzať z pohľadu telekom spoločnosti a užívateľov telekom služieb. Môj prvý odkaz je taký, že výsledok najrelevantnejší a sú najrelevantnejšie, výsledky sú najrelevantnejšie pre spotrebiteľov aj pre podniky. Inštitúcie musia nájsť, aký je najlepší model e, governance a správne procesy. E, tieto diskusie by nemali obmedzovať dosiahnutie gigabitovej spoločnosti. Máme iba jednu požiadavku. Dajte možnosť nášmu priemyslu dostať Európu na, na popredné miesto e, činnosti wireless. Spektrum je stále dôležitejšie, je to zdroj, ktorý budeme stále viac potrebovať. Bez harmonizácie spektra nebudeme mať 5G a bez 5G nebudeme mať gigabitovú spoločnosť. A druhý odkaz sa týka riadenia spektra. Nakladania so spektrom sme za harmonizáciu dĺžky licencií a sme presvedčení o tom, že toto je životne dôležité a chceme stimulovať e, investície do nových sietí v Európe. A v tomto kontexte by sme chceli zdôrazniť aj to, že tradičný model, ktorý vychádza z jednotlivých licencií, by mal naďalej ostať základom nášho systému. A na záver, tretí je posledný odkaz na tému správy a riadenia. Regulačne, zjednodušenie reglementácie pomôže prekonať problémy v oblasti správy a riadenia. Konkrétnejšie sme presvedčení o tom, že návrh opatrení na zjednodušenie trhovej analýzy by sa mal ďalej posilniť a to e, nielenže vytvorí prístup pre investície, ale aj odľahčí tlak na otázku správy a riadenia. Rovno, e, jedno, rovnica je pomerne jednoduchá. Čím jednoduchšie a predvydateľnejšie budú pravidlá, tým lepšie sa budú uplatňovať v praxi a tým ľahšiu lohu budú mať regulátory aj spoločnosti. Ďakujem. Tak krátko, prakticky, super, veľmi efektívne. Pán Olson, viceprezident, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja sa pokúsim takisto hovoriť veľmi <laughs> krátko. Čo sa týka správy a riadenia Bereku, my nemáme pocit, že je potrebné si k tomu nejak vyjadrovať. To si musia vyriešiť medzi sebou jednotlivé inštitúcie, ktorých sa to týka. Avšak podľa nás je dôležité, keď hovoríme o regulácii a keď hovoríme o správe a riadení, o tom, ako by sa to malo spraviť, Mohol by som ukázať iný obrázok? No, dobre. Dobre. Takže ja by som chcel, aby výsledkom tejto diskusie a e, konečným výsledkom správy a riadenia bol taký, že vzťah medzi legislatívcom a regulátorom bol taký, že sa vytvorí prostredie, aby bola proaktívna podpora. A tu na tejto priesvitke hovorím o tom, že možno druhá najdôležitejšia vec je to, že sa to musí dokázať prispôsobovať zmenám. Musíme e, sa do toho pozrieť viac. Ak si myslíte, že to, o čom dnes diskutujeme a že rýchly vývoj sieti a technológií a dôsledky, ktoré to prináša pre spoločnosť ako takú, ak sa zamyslíme nad týmto všetkým, tak potom musíme sa ľahšie prispôsobovať zmenám, ku ktorým dochádza. A, takže je potrebné nájsť rovnováhu medzi legislatívcom a regulátorom, ktorá by znamenala, že sa to bude ľahšie prispôsobovať zmenám. A potom ešte jedna vec, tie ďalšie veci som spomenul predtým, takže sa k ním vrácať nebudem. Ale chcel by som využiť túto príležitosť uh, vyjadriť iba jeden komentár, pretože je to dôležité pre ITRE, aby ste to počuli. Štúdia ktorú komisia spomenula, ktorú robil výbor ITRE, nesúhlasím s tým, že to je veľmi dobrá štúdia o 5G. Ja by som tvrdil práve opak. Ja si myslím, že to je štúdia, ktorá je takmer o všetkom a o ničom a nevyvoláva e, ten dojem, že je potrebné súrne konať autory tejto štúdie. Ne hovoria o tom, že ako je dôležité všetko správne nastaviť pred 5G v Európe a dokonca oslabujú úlohu Európy a európskeho priemyslu. Poviem to len z jedného pohľadu a to je všetko. Keď sa pozrieme na investície, o ktorých vieme od prevádzkovateľov a keď sa pozrieme na to, kde budeme v roku 2025, odhad je taký, že 25 americkej populácie bude mať prístup k 5G službám v Európe. To bude menej ako 10 To je realita na základe investičných rozhodnutí, o ktorých vieme dnes. A ja si nemyslím, že v nadchádzajúcich rokoch sa to zásadne zmení. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Felicia Antonio, vedúca politiky s verejnosťou Fast Web. Ďakujem. Ja v podstate som presvedčená o tom, že existujúce ujednania, existujúci systém správy a riadenia Európska komisia BEREK a národné regulačné orgány. Osvedčilo sa to ako niečo veľmi efektívne a vyvážené doteraz. nezávislosť regulátora je veľmi, veľmi relevantná. Je to veľmi relevantné pre menších prevádzkovateľov samozrejme, ako pre tých väčších. To je zrejme. My vždy podporujeme silnú úlohu regulátora, ktorý dokáže nezávisle posúdiť situáciu na trhu a regulovať na základe faktických a odborných e, argumentov. Takže sme za návrh komisie posilniť kritéria nezávislosti a profil e, vedúcich regulačných orgánov. To si myslím, že presne tak to má byť. Druhá ďalšia pripomienka sa týka toho, že sme za harmonizáciu a nie normalizáciu. Takže je veľmi dôležité, aby regulačné orgány mali naďalej možnosť e, a právomoci stanoviť konkrétne opravné prostriedky, konkrétnu nápravu a e, zadať požiadavky podľa národných e, okolností Opäť e, je to veľmi dôležité, tak tomu bolo aj v minulosti, osvedčilo sa to e, viedlo to k hospodárskej súťaži, viedlo to k ochrane koncového užívateľa a teda vytvorili sa tým najlepšie podmienky pre inovácie. Opäť, členské štáty majú rôznu situáciu, veľmi rozdielnú situáciu. A to, čo funguje v jednom štáte, nemusí nutne fungovať v inom. A táto konkrétna fáza je veľmi, veľmi dôležitá, pretože prechod na gigabitovú spoločnosť mm, v podstate len zdôrazňuje rozdiely v situácii. Opäť sme za silnejší berek, ktorý bude kľúčovým hráčom pre vytvorenie silnejšieho a konzistentnejšieho digitálneho jednotného trhu v budúcnosti. Ďakujem pekne, ďakujem pekne. Pán Fox Rumley, Analytics Global Telecoms. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja na úvod len krátky postreh regulačná správa riadenia je veľmi zložitá téma. E, väčšinou investori sa zaujímajú o výsledok regulačného procesu a tie rozhodnutia budú podporovať alebo odrádzať od investícií. To ich zaujíma viac ako to, ako to funguje interne. Sú to tri oblasti, o ktorých by som však chcel hovoriť. Prvá by už doteraz mala byť známa bez ohľadu na to, aké bude konkrétne inštitucionálne ujednanie je potrebné zabezpečiť to, aby podporovala investície. To všetci oficiálne uznávajú ako hlavný cieľ. Druhá vec, o ktorej by som chcel hovoriť, sú niektoré výzvy, ktoré súvisia s integráciou európskej regulácie na konkrétnych trhoch aj okolnostiach, aj potom nejakými slovami o nádejach investorov, čo sa týka lokácie spektra. Tým prvým veciam investori by uvítali to, aby národné regulačné orgány, paneurópske orgány ako BEREK a komisia, aby všetci mali jasný politický cieľ podporovanie dostatočných investícií do sieti, dostatočné nasadenie, udržiavanie a modernizácie infraštruktúry mali byť jednoznačným cieľom regulačnej politiky a je preto zdôrazniť investície ako najlepší spôsob E, na znižovanie jednotkových e, nákladov na telekom služby. Druhá vec sa týka vyváženia miestnych okolností a s cieľkovými európskymi usmerneniami. Investori citlivo reagujú na to, že miestne okolnosti sú na rôznych trhoch rozdielne, ale e, princípe ekonomiky nie. Takže tam, keď je dobrá regulácia, ktorá má byť katalizátorom investícií, musí byť potom aplikovaná konzistentne. Frustrujúce bolo napríklad to, že sa rôznym spôsobom u implementujú odporúčania nediskriminácie na niektorých miestach. Ceny optických vláken zodpovedajú priamej kontroli cena na iných miestach, sú e, zatiaľ ešte nie celkom odviazané. E, konzistentné uplatňovanie odporúčania by urýchlilo ďalšie e, používanie sieti a tým by sa e, zlepšila kvalita služieb a zrýchlil prístup pre spotrebiteľa. Jeden z víziev, jedna z víziev je tu, že sú tu argumenty aj za konzistenciu, aj za rôznorodosť. Konzistencia na jednej strane umožňuje prevádzkovateľom vyhodnotiť ofenc- e, eventuálne príležitosti na trhu, na druhej strane variácia dáva miest, priestor na experiment na miestnej úrovni, umožňuje rôznym prístupom regulátora konkurovať, potom si vyberať ten najlepší. Takže určite je dobre mať určitú mieru prispôsobiteľnosti na miestne podmienky ale je trošku pochybné to, či by tu mali byť zásadné odklony od kľúčových princípov každého opatrenia. Avšak väčší priestor pre variáciu, pre odchýlky by mal byť nie v oblasti princípov, ale v oblasti uplatňovania. Ide o zohľadnenie miestnych rozdielov v rámci trhov, regionálnych rozdielov v rámci toho, ako sa to už o tom hovorilo, je dôležité, aby NRA e, analyzovali regionálne trhy a zabezpečili e, konkurenciu napríklad v mestských oblastiach. A posledná téma sa týka spektra. Tu si myslím, že investori majú tri želania. Poprvé, je tu potreba dostatočného spektra, ktorý je v dispozícii cestné mapy e, toho, čo sa pripravuje so spektrom, pomáha investorom e, patrične rozhodnúť. Je to veľmi dôležité, ak, ak e, operátori pôsobia v viacerých štátoch, majú viacero alternatív. Nečaká sa, že bude presná harmonizácia termínov vzhľadom na národné špecifika, ale určitá miera koordinácia a jednoznačnosti by pomohla. Spektrum musí byť e, e, dané do aukcie transparentným spôsobom, musí tu byť e, vizibilita, musí tu byť jasná štruktúra aukcií. E, spektrum a infraštruktúra, investície do nich sa, sú zameniteľné ak bude vysoká cena za spektrum, tak sa bude investovať menej kapitálu do, zlepš- kapitálu do zmenšenia siete. A posledná vec, e, predlženie platnosti licencií dáva väčšiu istotu dlhodobých nákladov pri obchodovaní spektra e, a alokovaní spektra umožní tým, ktorí potrebujú viac spektra, aby si ho mohli pridať aj mimo toho aukčného cyklu. Takže Úspešné regulačné inštitúciálne ujednanie musí uznať základný význam podpory investícií, rovnováha medzi miestnymi faktormi a celkovou reguláciou nie je ľahko hľadať nájditeľná, ale musíme, katal, musíme e, podporovať investície a to konzistentne. A dobre plánované aukcie so spektrami pomôžu investorom, e, ktorí budú potom pripravenejší robiť veľké kapitálové investície. Ďakujem pekne. To bolo o správe riadení. Ale je tu ešte ďalšia vec, o ktorej ste hovorili. A otázka satelitového broadbandu. Viem, že sú tu zástupcovia Európskeho uh, Satellite Operators pani Arču Hola a Jutelsat, pán Stefano Arnelli ktorí prišli medzi nás. a chcete veľmi krátko sa vyjadriť a poskytnúť naozaj veľmi stručné informácie, pretože z pohľadu satelitné, e, broadbandu poskytovaného cez satelit a e, e, v podstate táto problematika je pre nás dôležitá. Takže máte chvíľku priestor, potom otvorím diskusiu. Pani Artihola, Európska asociácia satelitných operátorov. Ďakujem pekne, pán predseda. My plne súhlasíme s tým, že investícia je kľúčová záležitosť a musíme podporiť také prostredie, ktoré bude viesť do, k súkromným investíciám do budúcich sietí. E, obmedzenia budúcich investícií dnes sú také, že iba mestská elita bude mať prospech. A EÚ naozaj potrebuje mať väčší kontakt so všetkými občanmi ako predtým a občania sa vyjadrujú cez parlament, takže my sme naozaj za to, aby v kode sa jasne hovorilo o zmesi technológií na zabezpečenie inkluzívnej univerzálnych služieb optické vlákna sú ideálnym riešením, áno, ale ak sa v kodexe budeme zaberiavať iba na optické vlákna pre 5G, potom existujúca e, e, digitálna prípas ešte sa rozrastie a preto poskytovanie univerzálnych sietí by malo podporovať zmes technológia, vychádzať z princípu technologickej neutrality. A v tomto zmysle, čo sa týka satelitného broadbandu, trváme na to, aby sa používali systémy voucherov pri revízii a plánov broadbandu pri najbližšej revízii a to by viedlo k, k rozšíreniu broadbandu aj na vidieku. Milióny Európanov sa dnes spoliehajú na TV a dáta komunikácie, buď priamo alebo nepriamo cez satelit. A to je 100% privátne investované, či už je to doma, na mori, na lietadle, aj bezpečnostné služby, záchranné služby a preto poskytovanie spektra musí hovoriť o ochrane týchto tradičných služieb. A nejde len o to, aby mohli pokračovať, fungovať, ale aby sa umožnili aj ďalšie podnikateľské plány. Jednoducho spotrebiteľ nebudú platiť za uh, nejaké väčšie služby v aute, keď to nebude fungovať všade. A satelit umožňuje práve takéto služby. Ďakujem pekne, pán Stefano Agnelli, Jutelsat. Ďakujem veľmi pekne. Ako zaznelo, tak tá digitálna priepas je ešte stále veľmi významná medzi regiónmi EÚ. Musíme ju eliminovať. Kvôli tomuto si myslíme, že dlhodobé strategické ciele, ktoré ovplyvňujú ten kódex, by nemali nevyhnutným spôsobom, e, zbytočným spôsobom obmedzovať nejaké iniciatívy alebo investície. E, týka sa to problému rozšírenia a takisto na druhej strane aj e, prístupu k internetu v vidieckých a vzdialených oblastiach. Vidíme tu tri podstatné e, prvky. Jeden už zaznel, technologická neutralita, podstatná vec. Ale takisto je dôležité, aby to nebol len mix technológií, ktorý bude podporovaný, ale aj aby to boli riešenia, ktoré vychádzajú z kombinácií rôznych technológií, tak aby prinašali služby. Druhá vec sa týka poskytovania vysokokvalitného pripojenia v vidieckých oblastiach a cieľom by malo byť evidentne pripojiť čo najviac obyvateľov, ako je možné, v najkračšom období takými najmodernejšími technológiami. Myslíme si, že tie kvalitatívne parametre sú hodné viacej ako jednoducho len vysoká rýchlosť pri downloadovaní, pri stiahovaní. Ďalej otázka tej univerzálnej služby, to by malo byť prístupné pre všetkých eh, obyvateľov. Nemalo by sa to týkať len zraniteľných skupín, ale všetkých domácnosti, ktoré sú súčasťou tej e, digitálnej e, medzery. Čiže nielen tá dostupnosť, ale aj tá rozšírnosť by mala byť silne podporovaná v rámci kódexu. Satelitný broadband je pragmatické riešenie. E, malo by to naplniť cieľ 2030 a musíme vydláždiť cestu na podobný cieľ za predpokladu, že budúce podmienky nebudú ohrozovať inovácie a inovácie v tom sektore, pretože satelity fungujú na iných princípoch ako terestriálne služby a pritom poskytujú veľmi kvalitné služby. Ďakujem pekne. Teraz spravodajci, pani De Castillo. Chcete? Nie? Dobre, môžeme začať Berekom. Pán Tošenovský, Berek. Ďakujem za jasné predstavenie pánovi predsedovi Soriňovi predovšetkým, pretože si myslím, že jeho názor sa mnohom zhoduje s názorom mnohých mojich kolegov, aj s mojim názorom osobne. Pre Európsky parlament bol Berek vždy veľmi dôležitým informačným kanálom, keď sme vedeli, že je to veľmi nezávislý, odborne nastavený a dúfam si aj povedať, že v mnohých iných prípadoch, ako napríklad energetika, to parlament, keby mal takýto orgán, takúto inštitúciu, tak by to, tak by to možno veľmi pomohlo. Pôvodne som sa chcel spýtať všetkých panelistov, ako vnímajú Berek, ale niektorí už odpovedali a uvedomím si, že by sme asi museli poslať pána predsedu za dvere, aby to nebolo úplne drastické. Preto sa nebudem pýtať, skôr sa budem pýtať eh, pána predsedu, ako hovoril, o nových právomociach a novom postavení z hľadiska teda právomocí ako takých, eh, ktoré skutočne kľúčové právomoci vníma v tej novej fáze, do ktorej vstupujeme, tým, že definujeme kódex na jednej strane a na druhej strane aj ten technologický obrovský pokrok, ktorý je pred nami a pomocou tých veľkých investícií, aby sme naozaj zrušili bariéry, o ktorých asi veľmi dobre Berek eh, z hľadiska pohľadu na celý európsky trh vie a vidí. Preto by ma zaujímali tie kľúčové právomoci, ktoré by bolo nutné zmodernizovať a obnoviť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán kolega, pani de Castilla. Ďakujem pekne. V rámci tejto časti venovanej riadeniu sú dve časti. Jedna z nich je spektrum, riadenie spektra a tie obavy, ktoré sa k tomu viažú. Na druhej strane je to, to riadenie, ktoré sa týka Bereku. Pokiaľ ide o čas spektra, tak o tom nebudem hovoriť, pretože musím povedať, že tento parlament je plne v súlade s tým, čo ste spomínali. Ako to bolo aj v tom nariadení, ktoré sa týkalo telekomunikačných služieb, tam je to jasne uvedené. Pán Fox Ramley hovoril obšírnejšie o týchto veciach a my presne súhlasíme, sme, ideme tým smerom. Sústredíme sa ale na Berek. Moja otázka je, vy ste spomínali pána Soriana, predsedu Bereku. Hovorili ste o potrebe e, veci spustiť na novo. Ja súhlasím, že Berek e, veľmi dobrým spôsobom naplnil ciele, ktoré e, tam stáli pri zrode Bereku a v rámci toho mandátu, ktorý ste mali. Ale v rámci tej aktivity obnovenia nejakých e, momentov od tých rokov, ktoré už uplynuli, zdá sa, že tie lokálne trhy a potreba európskeho naplňania tých cieľov, spoločných cieľov, a spoločných potrieb. Ja tak rozmýšľam, že či sme nemohli, nemohli považovať za za také naštartovanie opätovné ten double ktorý navrhla komisia, keď Národný regulačný orgán nejde tou skutočnou cestou a s tou nápravou, ktorú potrebujú, keď sa rozhodnú to nespraviť, aby vyriešili ten problém na národnej úrovni, je to istým spôsobom prekážka pre digitálny jednotný trh. Nie je možné to považovať za reštart alebo za opätovné naštartovanie a že to je dobré z pohľadu fungovania miestnych trhov a potreby toho, aby sa stal digitálny jednotný trh skutočnosťou. Ďakujem pekne, spravodajca za Wi-Fi pre Európu. Ďakujem pekne, pán predseda. Vo všeobecnosti európske iniciatívy sú zvyčajne veľmi byrokratické, veľmi ťažkopádne, pokiaľ ide o rozhodovanie a procesy implementácie. Táto iniciatíva Wi-Fi pre Európu je zároveň pilotom a malo by to byť e, aj pilotom z pohľadu riadenia a správy. Musíme byť e, dôveryhodní jednoduchý, robustný, ale zároveň celý ten proces musí vychádzať zo samoregulácie a takisto z dôvery. A pretože keď by sme mali rýchle e, implementovať 6 až 8 tisíc pripojení po celých tých krajinách, ktoré sú súčasťou EÚ, čo bude v princípe tak 20 tisíc každé, aj keď môžeme získať viac peniazí cez štruktúralne a iné fondy. Ak máme byť ale v tom predvoji z pohľadu technologického, máme byť naozaj úplne inovatívny, tak tento pilot musí dokázať, že to funguje z technologického pohľadu, ale že takisto je to priateľné realizovateľné aj administratívne. A to znamená, že sa musíme pokúsiť zabezpečiť, že toto bude pilotný projekt na vysokej úrovni, ktorému môžu ľudia dôverovať, čím otvoríme novú cestu pre víziu, ktorú máme o EÚ a že odstraníme tú byrokraciu. Chcel by som počuť e, názory všetkých e, účastníkov panelu hľadom toho, či môžeme mať poprvé nejaký model samoregulácie a či môžeme zabezpečiť e, dôveryhodnosť tohoto. Pán Bony 5G, spravodajca. Ďakujem pekne, pán Soriano, za jasné posolstvo pre našu diskusiu, pretože toto je diskusia. Myslím, že harmonizácia rozhodnutí, ktoré súvisia so spektrom, je jedna z kľúčových vecí, e, pokiaľ ide o vývoj 5G. Samozrejme, môžeme diskutovať o nejakých konfliktoch, ale takisto musíme chápať e, naše stanoviska, naše pozície a myslím si, že model, ktorý existuje v rámci inštitúcií BEREK zo spodu hore, keď technici pracujú na nejakých riešeniach s takouto možnosťou, ktorú popísala Pilar de Castillo, to by mohlo byť to najlepšie riešenie, istý typ kompromisu. Je veľmi dôležité nájsť ten najlepší model harmonizácie alokovania spektra, pridelovania spektra. Nesmieme na to zabúdať. Nie je to len Berek a operátori na úrovni EÚ, sú to aj členské štáty. A myslím si, že v mnohých krajinách by sme vedeli spolupracovať s regulačnými úradmi, ale členské štáty budú dávať ťažké, náročné otázky. Čiže pokiaľ ide o ďalší krok našej diskusie, nie dnes, je diskutovať o tom, ako riadiť tieto procesy bez účasti členských štátov a ako by sme to mohli tlačiť. Ja hovorím otvorene, ako dotlačiť členské štáty a ako ich presvedčiť, že toto je veľmi dôležitá vec, aby sme spravili nejaké rozhodnutia v tom istom čase. Toto je veľmi dôležité z pohľadu implementácie 5G. Ďakujem pekne, pani Nidler. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne za prednášky. Máme jednu otázku. Chcem si byť istá, že som všetko správne pochopila. Ja z tých príspevkov predpokladám, že všetci ste za harmonizáciu a že tie jednotlivé nástroje v rámci, nástroje v rámci investičného toho púlu treba si pozrieť. Ja som ale nepočula nikoho hovoriť o tom, že potrebujeme kvôli tomu Európsku agentúru. Pochopila som to správne? Nebol tu nikto, kto by výrazne sa zasadzoval za Európsku agentúru, ale možno som to prepočula. Počula by som rada jednoznačné vyjadrenie aby sme potom mesiace sa neborili s týmto s členskými štátmi, aby sme radšej išli na základe toho, že kde treba tú harmonizáciu, kde by sme mali postupovať, ako vyzerajú tie sady nástrojov, ale aby sme tu teraz e, sa vyseli na predstave nejakej európskej agentúry, to nie je asi dobré, ale by som ešte preto počula názor tých panelistov. Rada by som počula. Ďakujem pekne, pani Kumpola, na 3. No, veľmi stručne a potom asistent zostane tu na ďalšie otázky, pretože mám už naplánovanú schôdzu. Dve otázky, možno Verek sám môže odpovedať. Ako e, zabezpečiť rade, ako to zabezpečiť, keď sú to tie miestne regulačné orgány, e, ktoré tam pracujú, ako zabezpečiť, že ich hlas počuť. Vo všeobecnosti je to tá predsedajúca osoba, ktorá prezentuje ten e, verek ako celok. Potom je tam možno ešte Luxembursko, a ešte niektoré ďalšie strany. Ako vidíte ten rozdiel, keď to nie je takto riešené? Veľko sú to tie miestne regulačné orgány a potom je tu ten mechanizmus urovnania sporov, ktorý je cezhraničný. Príliš často je to však len jeden regulačný orgán, aj keď je to cezhraničná záležitosť. Možno teda európske riešenie by sa dalo prijať v jednej časti. Nie je mi takisto celkom isté ohľadom tej úlohy komisie, a že tá komisia by delegovala tú svoju rolu smerom na verek, to treba dať do rovnováhy. A druhá vec, možno je to stanovisko. Tá harmonizácia znamená riziko, že budeme spomalovať e, tie možnosti tých, ktorí sú vpredu, aby postupovali rýchle, pretože viem, že e, spoločnosti chcú robiť e, skúšky, pokiaľ ide o 5G, Čiže naozaj súhlasím s tým, že by to malo byť harmonizované e, zo spodu hore. A to je ten termín, lebo tá lehota, dokedy treba alokovať pridelovať nové spektrum. Ak začneme hovoriť, že každý v tom istom čase, tak nenájdeme potom európskych lídrov, e, alebo teda globálnych lídrov v Európe. Pretože ak Ázia pôjde rýchlejšie a budeme chcieť, aby všetci išli rovnako rýchle, tak potom sa ocitneme na druhej strane. Ďakujem pekne. Sú nejaké ďalšie otázky? Nevidím. Drahí panelisti, môžete sa aj vyjadriť pár slovami k problému satelitného širokého pásma. Ako to spomínali naši hostia, je to na vás. A začneme pánom Foxom Rumlim, Analytic Global Telecoms. Thank you, Mr. Thank you, Mr. Chairman. Ďakujem pekne. Pokiaľ satelity, tam zase súhlasím. Potom eh, tá povinnosť univerzality v prípade broadbandu, to je zaujímavá záležitosť, ale samozrejme niekto to musí zaplatiť. A je to veľmi eh, drahé tých posledných 50% rolautov eh, v európskych krajinách je v takéto situácii. Takže myslím, že by trh mal diktovať to, aká by mala byť pozícia. Teda som presvedčený, že hybridná pozícia bude výsledkom. Myslím, že technologická neutralita je mimoriadne dôležitá v práve týchto e, vidieckých e, oblastiach EÚ. Ako som povedal, investori myslím majú. Teda nemám nejaké jednoznačné názory do toho, o čom tu všetko diskutovali. Teda oni nemajú. Berek zohráva dôležitú e, úlohu e, e, týchto aktérov zastupuje v Bruseli, ale samozrejme najdôležitejšia je tá praktická skúsenosť s reguláciou, pričom ten, ako sme počuli, je veľmi rozmanitý. Čiže miera miestnej expertízy je, myslím si, veľmi dôležitá a to je práve jedna vec, ktorá je argumentom proti myšlienke európskeho regulátora teda kompletného, pretože to je teda otázka dôležitosti národných regulátorov. You can also address any other uh, uh, uh, question which was not addressed. Ďakujem. Ak chcete zareagovať aj na nejaké otázky, ktoré doteraz nebolo zareagované, chcem sa sručne vyjadriť otázke mixu technologického technologické záležitosti, teda záležitosti mixu technológií, tak a k tomu, čo povedal pán Fox e, Ramli sa chcem uh, vyjadriť v tom zmysle, že asi v niektorých krajinách bolo až uh, príliš veľkého hypu toho optického vlákna do domácnosti a to ja hovorím z pohľadu firmy, ktorá alebo organizácie, ktorá tam je zaangažovaná práve na tomto v tomto teda segmente, ale myslím, že takéto riešenie nie je riešením všade, e, pokiaľ ide teda o optické vlákna. Ale chcela by som opäť spomenúť tú správu e, ITRE, ktoré si, ktorú si ITRE objednala, pokiaľ ide o tému 5G a tam bolo tiež druhé zaujímavé e, zistenie a to síce, že 5G môže byť dobrým dobrým, dobrou náhradou práve e, optických vlákien do domácnosti v týchto e, vidieckých oblastiach. Sú napríklad e, krajiny, ktoré s tým experimentujú, nakoniec, nakoniec aj v USA a ukazuje sa, že to je veľmi výkonná technológia. Samozrejme, tie náklady, ktoré súvisia s potom využitím, e, sú tiež prispôsobené tomu rurálnemu kontextu. Ale aby som sa vrátila k téme riadenia spektra. To je priamo prepojené na používanie 5G. Myslím, že bude veľmi dôležité. Teda parlament spravil skvelú e, prácu, pokiaľ je o to spektrum 700 mega. Proste bude teraz veľmi dôležité monitorovať to, aby členské štáty ďalej pripravili kvalitnú cestovnú mapu, pokiaľ ide o implementáciu víziu Európskej, Európskej inštitúcii v tejto téme a manažovanie spektra. To je jedna vec. A druhá vec je sústredenie sa na nových aktorov na trhu. Riadenie spektra by sa malo stať, stať dôležitým nástrojom, ktorý umožní vstup nových aktorov na trh. To je presne to, čo Európa eh, potrebuje v prípade 5G potrebujeme niekoho iného, niekoho, niek- niekoho netradičného, nejakého operátora, ktorý má záujem na tom, aby e, konal rýchlo, aby rýchlo vedel e, e, spustiť systém a potom týmto potlačiť celý systém, aby išiel za ním. Takto hospodárska súťaž, ktorá vychádza z infraštruktúry, vlastne vždy e, fungovala. Je to taký až magický <laughs> postup a myslím, že keď sa trošku posnažíme, tak takéto niečo môžeme vygenerovať aj v prípade 5G. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. Ďalej, pani Fúr, pani rejiteľka. Ďakujem, pán predseda. My si naďalej myslíme, že harmonizácia spektra je dôležitá a v tomto bode môžeme poukázať na tú skutočnosť, že trvanie licencií sú veľmi dôležité. Myslíme si, že tu je priestor na lepšiu koordináciu bez toho, aby sme pomalovali tých e, prvých e, tých inovátorov na trhu, ale samozrejme je veľmi dôležité, aby toto nebolo nejakým vedľajším efektom akékoľvek harmonizácie. Pokiaľ ide o Berek, ako som už povedala, myslím, že výsledok je veľmi dôležitý. My nechceme nejako spomalovať gigabitovú spoločnosť alebo klasie prekažky, ale zároveň je pre nás dôležité. Nemyslíme si, že je nejaké jedno riešenie, ktoré je vhodné pre všetkých. Treba si uvedomovať rozdiely, ktoré existujú v jednotlivých členských štátoch a treba pamätať aj na tie technologické rozdiely. Čiže ak e, je pravda, že potrebujem harmonizáciu. Samozrejme, vždy treba pamätať aj na túto skutočnosť. Ďakujem pekne. E, ďalej, e, pán Soriano, predseda Bereku, ďakujem pekne. Iba zareagujem na otázku, pokiaľ tie kľúčové pravomoci Henry. a NRA, pardon. A našou úlohou je, aby sme eh, dali eh, pravomoci získavať informácie týmto organizáciám, aby eh, teda získavať informácie na úrovni najnižšie, pretože na, na tejto úrovni, pretože ak chceme aby títo ľudia sa mohli aj pýtať že ľudí, ktorí nakoniec v rámci toho počasenia budú definovaní ako operátori. Dnes e, tie právomoci, ktoré definuje komisia, je v tejto oblasti, sú v tejto oblasti moc obmedzené. Potom otázka pani Pilar, prepašte. Ak chcete koordináciu, treba dva kroky. Prvý krok, dať právomoci NRA. A, a to je um, vlastne možnosť pre Berek, aby sme tam e, tú komunikáciu umožňovali. Pokiaľ my dosiahneme túto právomoc, tak má to isté pozitívne výsledky. Pokiaľ vy tam dáte napríklad teda možnosť e, účastniť sa na alokácii spektra v prípade tvorby a v podobe tvorby trhu, tak znamená to, že to, my, s tým, my budeme s týmito generátom e, komunikovať, budeme sa snažiť harmonizovať. Otázka je, či sa ísť aj ďalej. To je otázka. A nie je to možno nejaké veľké prekvapenie, berek, nechce mať tento systém tohto tzv. double locku alebo nejaké obmedzenia tohto typu, dnes nemôžete zároveň nejako veľmi obmedzovať systém, pokiaľ ide o to, ako tá regulácia má fungovať. Je, sú tam rôzne obchodné e, ponuky a tak ďalej. A otázka je v konečnom zlovku, aký budete mať e, manevrovací e, priestor v prípade double locku. Nechcem byť príliš konzervatívny, ale treba toto vnímať globálne a povedať si, či NRA majú tú autonómiu na, národnej, na miestnej úrovni, aby mohli umožňovať e, tú konektivitu primeraným spôsobom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďalej pán Olson, pán podpredseda z Ericssonu. Ďakujem pekne. vyjadrím sa k tomu, čo už tu zaznelo. Úloha satelitov sa spomenula. Satelit je súčasťou 5G PPP, to znamená, že to je e, technológia, ktorá bude súčasťou budúceho ekosystému 5G a myslím si, že sú tam aj, alebo je tam priestor aj pre hybridné riešenia, ale tak ako vždy, v konečnom sledku rozhodne trh o tom, čo je ekonomické poskytovať, aké efektívne to bude. A takisto sa spomína, že úloha 5G je teda e, taká nakoniec, e, e, ako tu už bolo spomenuté, a aj nakoniec aj v prípade Spojených štátov je tu príklad toho, že 5G sa bude používať na prepojenie E, domácnosti, v niektorom e, e, prípade 1 až 3 gigabity a bude to isté posledné prepojenie už v rámci domácnosti. Ale to je otázka spektra A. Oni to môžu to teda aj preto, lebo alokovali spektrum v tých vyšších pásmach, to znamená, že máme tam, máme tam vyššiu kapacitu a to im umožňuje poskytovať služby do týchto domácností. Keď sa vrátime naspäť k spektru, je dôležité naozaj, aby sme to nastavili dobre už od začiatku. A potom ešte sa vrátim k tomu, ako sú veci prepojené v rámci technologické neutrality. E, optické vlákna budú veľmi dôležité pri e, e, prepojení tých 5G base stations, ale veľa ľudí si neuvedomuje, že dnes väčšina takýchto staníc nie sú prepojené, kablom sú prepojené cez prepojenia e, mikromodel typu point-to-point a znamená to, že aj v najbližších rokoch 2021-2022 e, viac ako polovica takýchto staníc bude prepojených e, takýmito mikrovoľnými spôsobmi. To znamená, že spektrum sa bude používať v rôznych častiach toho spektra a teda treba byť veľmi obozretný, pokiaľ ide o to, čo nastavujeme v prípade technológie. Ďalšia vec, téma, ktorá už bola spomenuté, spomenutá otvorená Wi-Fi for EU. Myslím si, že treba byť obozretný, pokiaľ ide o to, čo chceme dosiahnuť, či to vôbec bude možné. Cieľom je, teda pokiaľ je cieľom, dať prepojenie, neprepojenú skúsenosť gigabitovej spoločnosti, tak to neviem, ako presne by sa malo e, stať, najmä pokiaľ hovoríme o ľuďoch, ktorí E, žijú v neprepojených oblastiach. Pokiaľ oni tam tie gigabity majú dostať, tak musia byť prepojení. A myslím si, že budovanie takýchto base e, staníc e, tohto typu túto gigabitovú rýchlosť asi im neposkyte. Takže treba sa spýtať naozaj, čo presne chcete dosiahnuť a či je to možné opäť dosiahnuť s viacerými technológiami. Vrátim sa k satelitom. Satelity tieto skúsenosti môžu poskytnúť v tých e, e, rurálnych oblastiach. Asi to bude aj rýchlejšie než v prípade Wi-Fi, takže treba byť obozretný, pokiaľ ide o to, akým spôsobom definujú naše riešenia v prípade technológií. Ďalej, harmonizácia, posledná vec. Myslím, že je veľmi dôležité toto a tu téma ale ako aj pani poslankyňa povedala, nemôžeme umožniť e, to, aby tí, ktorí sú pomalší, zabraňovali, spomalovali e, tých, ktorí sú e, popredu. Čiže keď hovoríme o harmonizácii, ak je to možné, na základe podmienok, ktoré existujú na trhu, netreba brániť krajinám alebo regiónom, ktoré sa chcú hýbať rýchlejšie, aby sa hýbali rýchlejšie. Treba, aby všetci e, nejakým spôsobom tam boli zaangažovaní a aby nikto nebol príliš pozadu. To je, po, e, to je pointa. Ďakujem pekne, ďakujem za vaše vystúpenia, dobré otázky, dobré odpovede. Ste tu e, naozaj e, profesionálne, dostali sme od vás profesionálne odpovede. E, dôležité je ale, aby aj zhrnutie bolo stručné zo strany spravodajcov, pretože vaše pripomienky a vaše vystúpenia E, vlastne nie sú koniec. Ešte máme teda 30 sekúnd na každého spravodajcu. Ak teda chcete sa vyjadriť iba jednou vetou, chcete niečo povedať? Thank you. Yes, thank you. I mean, was, okay. was... Stačí povedať ďakujem za mňa, výborne, to je e, veľmi dobré e, zhrnutie, ďakujem pekne. Dobré vypočutie, bolo naozaj kvalitné, ďakujeme veľmi pekne všetkým panelistom. You are great professionals and I think for our rapport... A myslím si, že aj pre našich spravodajcov, aj pre našich ostatných to bola veľmi zaujímavá téma a veľmi plodné stretnutie. Ďakujem pekne.